Um, Takže, prosím, môžeme schváliť dnešný program oznamenia predsedničky. Takže správa ohľadom delegácie do Holandska je dostupná v angličtine, francúzštine a nemčine. V oznameniach pre poslancov je taktiež dostupná na našej webovej stránke? Áno? Alebo nie je? Je. Dobre. Toto naše zasadanie taktiež môžete počúvať na internete a cez e-meeting, aplikáciu e-meeting môžete počúvať na vašom iPhone alebo iPade. Taktiež náš vestník má nové vydanie. Dostávam veľa spätnej väzby od rôznych zúčastných strán, ktoré zaujíma, ako sa vyvíja situácia. Takže súhlasia všetci s protokol, s zápisnicou. Dobre, takže tým pádom sú, je, je zápisnica schválená. Takže zaujímajú nás aktuálne informácie ohľadom dvoch trialógov. Oboch z nich je aktívny skutočne e, tvrdopracujúci Andreas Šváb, Takže máme nariadenie o zdravotníckých pomockách a taktiež vysoká úroveň bezpečnosti siete a informácií v Únii. Takže ďakujem, ďakujem za vaše priateľské slova, pani predsednička, ale tento kompliment sa vzťahuje na e, spolupracovníkov sekretariátu a politické skupiny. Luxemburské predsedníctvo už je e, tretím predsedníctvom, s ktorým na tomto pracujeme. My ako Európsky parlament sme jasne dali najavo, čo chceme a čo nechceme a s veľkou trpezlivosťou a po rokovaní sa snažíme teraz to presadiť. Takže máme tu otázku prílohy 2. Tam sú zásadné e, služby hospodárstva offline. A predovšetkým sú tam digitálne e, kľúčové časti infraštruktúry a operátori by ich mali zaistiť tak, aby boli odolné proti kybernetickým útokom. A taktiež budeme hovoriť o prílohe 2a, kde taktiež e, chceme do rozsahu pôsobnosti tam vložiť e, Digital Service Providers. A nie preto, že sú, nielen preto, že sú kľúčoví, ale preto, že v podstate pre kľúčovú infraštruktúru digitálneho času sú, digitálnej doby sú zásadní a taktiež mali prispievať k procesom prostredstvom ich znalostí, vedomostí, ktoré majú z digitálnych sietí a toto teda povedie k väčšej odolnosti a väčšej bezpečnosti. Tam sú traja digitálne operátory alebo tri kategórie takýchto operátorov. Poprvé tam ide o tzv. online market platforms. To je pojem, ktorý už máme v nariadení o, o online riešení sporov. Tam sme taktiež e, toto stanovili s kolegyňou Tún, ktorú sme tam pracovali. Máme tam veľa foriem digitálnych platform, ktoré sú tam zahnuté, ale nie tzv. C2C, customer to customer platformy. Ďalej sú tam vyhľadávače search engines, kde dúfam jasne naformulovane a právne záväzne hovoríme, ktoré vyhľadávače poznajú dobré digitálne kanály, tak aby prispeli ich väčšej bezpečnosti. A tretia oblasť, to je, kde teraz spolupracujeme s ITRE, s pani Del Vera, máme sa zoberá definíciou cloudu. Takže to, sú tie, to je ten rozsah pôsobnosti smernice a smernica má za cieľ to, aby operátori kritických infraštruktúr v rámci digitálnych služieb zaručili odolnosť a bezpečnosť. A zároveň, pokiaľ dôjde k útokom určitého, určitej sily, určitého, nebe, určitého nebezpečenstva, tak aby toto oznámili aj príslušným orgánom, musíme potom mať schopnosť koordinovane na to reagovať a odvrátiť tieto útoky. Ako som povedal, tak e, tá post, tej poslednej oblasti treba ešte prediskutovať s radou. Pani predsednička, je tam predovšetkým otázka to, či v e, oblasti digitálnych služieb budem mať plne e, teda harmonizované pravidlá, ale členské štáty už sú pripravené, už sú ochotné, pretože zistili, že pokiaľ je možné nejaké regulatórne riešenie, tak to musí byť jednotné európske riešenie. A treba je sa dohodnúť na niečom, čo bude pre všetky zúčastnené strany nápomocné. Chcem poďakovať kolegom, tým spravodajcom, kolega Danty, tu ešte nie je, kolega Albrecht tu tiež ešte nie, ale vy, pani predsednička, vy tu ste. A taktiež ostatným chcem poďakovať. Vďaka vám sme na dobrej ceste a myslím si, že som teraz poskytol dobrý prehľad toho, kde sa vlastne nachádzame. Dobre, takže ďakujeme, Andreas. Ďalší trialog prebehne dnes večer. A ja podám správu vo štvrtok vo výbore. Ty tu bohužiaľ nebudeš, ale ja podám správu o tom, aký posun tam nastal. Skutočne tie rokovania sú veľmi detailné. Snažíme sa dohodnúť na týchto veľmi citlivých oblastiach. Chcel by sa k tomu vyjadriť ešte niekto, alebo by sme mali poskytnúť aktuálne informácie ohľadom trialógu o zdravotníckých pomockách. Takže opäť Andreas Šváb. Ďakujem. Takže trilóg ohľadom tzv. medical devices, o zdravotníckých pomockách a o in vitro postupe. Ja som prevzal od kolegy Nora Bera e, tento spis, a tá bola tu za minulého mandátu. Luxemburské predsedníctvo na tom aktívne začalo pracovať kolegyňa Glenis Vimot e, z výboru NV, ktorý je gestorským výborom, tá je za to hlavne zodpovedná, za tento spis. My za náš výbor sme taktiež veľmi prispeli do tohto procesu a ja sa, my sa snažíme zapojiť čo najviac kolegov. No už zatiaľ sa zaoberáme um, takými detailmi, tam sme veľmi pokročili a vďaka Bohu sme mohli aj obhájiť naše stanovisko výboru IMCO v mnohých bodoch a luxemburské predsedníctvo sa teraz rozhodlo, keďže ten pokrok je trochu pomalý, tak sa rozhodli, že e, upovedomia holandské predsedníctvo, ktoré sa tým bude zaoberať ďalej. No a kolegovia, ktorí by mali záujem tak sa môžu obrátiť na mňa alebo pani kolegyňu de Zomer zo sekretariátu, pokiaľ by e, teda chceli nejaké konkrétne politické kroky. Nuž, výbor Envy sa k nám stavia veľmi otvorene a taktiež e, prevzali niektoré naše pripomienky. No a ešte za minulého mandátu tam padli určité rozhodnutia, ktoré zatiaľ sú podporované, takže mám zatiaľ len pozitívne správy, ale čo týka dohody s radou, tak na to treba sa dívať realisticky, to asi sa tak skoro nestane. A je to veľmi ťažké zhrnutie, pretože na jednej strane zdravotnícke pomôcky a pro, produkty in vitro by mali a prepracovanie dokumentu malo, to malo pre, prispieť k tomu, aby sme e, zlepšili štruktúru trhu v Európe, napríklad po škandáloch, ako boli tie škandály s e, prsnými implantátmi. A na druhej strane je e, treba taktiež informovať nemocnice o týchto nových predpisoch. No a mnohé z tých krokov nie sú v záujme pacientov. Preto sme sa rozhodli, že Chceme nájsť dobré riešenie. A bohužiaľ toto riešenie na seba ehm, ešte chvíľu nechá čakať. Tak to vyzerá. Takže, pani predsednička, toto boli zásadné body nášho rokovania v rámci triálogu. Ďakujem. Chcel by niekto sa k tomu vyjadriť? Nuž, Andreas, možno jedna vec, ktorú povedali mne, týka sa to spotrebiteľov. A určité obavy ohľadom toho, že keď príde tento nový režim, tak už existujúce produkty, ktoré dlho už poznáme, používame, takže budú v podstate neoprávnené alebo budú nelegálne, pokiaľ neprejdú tým novým postupom a e, spotrebitelia majú obavy, že tieto výrobky budú musieť byť vyradené a nechápu prečo. Predovšetkým čo týka nejakých eh, eh, eh, implantátov alebo podobne. Takže mohli by ste nám dať nejaké informácie ohľadom toho, ako to bude vyzerať s tým novým režimom. A pokiaľ nám to nemôžete vysvetliť, tak je treba o tom diskutovať so spotrebiteľmi. Je to skutočne potrebné, pretože je tam veľa zmien, ktorými sa teda líši ten nový a starý návrh. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, teraz takto to nedokážem len tak zodpovedať, ale vyvoláva sa tu dojem, že tu máme lepšie nové certifikáty, osvedčenia, ktor- pomocou ktorých chceme zaručiť lepšiu bezpečnosť. A takto, je, takto stanovisko zaujal aj výbor IMKO. Ale tieto osvedčenia musia byť samozrejme preskúmané, či naozaj e, je pravda to, čo tvrdia. No a či chceme zaviesť nové opatrenia pre osvedčenia, tak to je zatiaľ sporné. No a čo týka teňových spravodajcov, tak sa zatiaľ zhodneme. No a čo týka rady, tak e, tá sa e, ujednotila na trochu inom stanovisku, takže sa snažíme dohodnúť v záujme pacientov výrobky, ktoré už dlhé roky bezchybne fungujú, e, teraz aby podliehali nejakým novým osvedčeniam, pretože tie v podstate nez, nezlepší, tak tomu by sme sa chceli vyhnúť, lebo to nezlepší bezpečnosť výrobku, ale ich, iba, ich to iba zdraží. Áno, aj to mi bolo povedané, že sú výrobky, ktoré sa používajú celé roky a mali by teda teraz podliehať novým osvedčeniam. Dobre, takže ďakujem. Bod 5. Spravodajkyňou je Catherine Styler z právednutného trhu v rámci Európskeho semestra 2016. Toto je správa, ktorú píšeme každý rok. 26. novembra bol ročný prieskum rastu publikovaný. Mali ste šancu sa pozrieť na text. Boli tam predovšetkým teda odporúčania pre eurozónu a Väčšinou to v minulosti bolo publikované až trochu neskôr, alebo to hovoria moje poznámky. Takže vypočujeme si stručnú prezentáciu ročného prieskumu rastu s dôrazom na jednotný trh. Takže chce ako spravodajkyňa pani Styler a potom komisia. Dobre. Pani, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj komisii za to, že sa dnes dostavili, aby nám predstavili svoj návrh ohľadom prískumu rastu. Ja vám chcem teraz predstaviť moju správu ohľadom správy trhu v rámci európskeho semestra. Čo týka jednotného trhu, tak ktorý je skutočne jedinečný, je veľmi dôležitý pre hospodárskú prosperitu EÚ v súčasnosti a budúcnosti. No a je skutočne veľký potenciál jednotného trhu, ktorý sa cení na 1 bilión eur. Toto je skutočne obrovská príležitosť a musíme zaručiť, aby fungoval, tak by to bolo prínosné pre všetkých. V súčasnosti je príliš veľa prekážok obchodu v rámci EÚ a mnohé členské štáty teda majú takéto problémy a EÚ je len taká silná, ako je najslabší článok. Takže je skutočne pre mňa e, privilégiom byť spravodajkyňou pre túto správu je to štvrtá správa ohľadom správy trhu v rámci výboru IMCO a e, zaoberá sa Európskym semestrom 2016. Sú tu ešte ďalšie e, dve správy, o ktorých sa blízko v výboroch ECON a EMPO. Naša správa je rozdelená na štyri časti. Sú tam, každá tá časť obsahuje špecifické črty e, jednotného trhu Taktiež je treba využiť potenciál jednotného trhu, ďalej treba preveriť budúcnosť e, e, jednotného trhu a taktiež e, sa musíme zamerať na implementáciu dôležitých dokumentov a zaručiť dobrú správu jednotného trhu. A potrebujeme dobrú koordináciu mikro aj makroekonomických politík a Potenciál jednotného trhu je uznávaný na európskej úrovni, avšak napriek mnohým výzvam, že je treba posilniť jednotný trh a napriek e, špecifických e, odporúčaní pre krajiny sme nedosiahli príliš veľký pokrok od roku 2012 len 10 tých špecifických odporúčaní bolo plne implementovaných zo strany členských štátov, aby sme prispievali k konkurencieschopnosti a k vytváraniu pracovných miest. Musíme zaručiť väčšiu transparentnosť celého procesu Takže je treba zahrnúť pilier jednotného trhu do celkovej e, politiky. Je potreba sa sústreďovať na konkrétne ciele a hlavne e, vytvárať nové pracovné miesta. Systém musí obsahovať e, databázu, ktorá by sa zakladala na kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch. Je treba integrovať pra, jednotlivé eh, práva pre jednotný trh a naše politiky musia obstať aj v budúcnosti a musia taktiež prijať eh, jav eh, digitalizácie. Máme tu hranicu medzi výrobkami, medzi produktami a službami a meniace sa správanie spotrebiteľov. Taktiež tu máme nárast eh, hmatateľných, nárast miery nematateľných aktív. No a taktiež, čo týka výrobkov a služieb, tak tam máme správny prístup, musíme prehlbiť eh, spolo jednotný trh, ale na to potrebujeme priezovú stratégiu a preto je treba, aby implementácia tohto plánu šla ruka v ruke s implementáciou iných plánov komisie, napríklad čo týka e, obehového hospodárstva alebo kapitálu. No ako bolo povedané, mikro- a makroekonomické politiky potrebujú riadnu implementáciu a toto je predpokladom pre plne fungujúci spoločný trh. Ja som sa tým zamýšľala vo svojej správe. Nebolo to jednoduché, pretože to bolo um, priestorovo obmedzené, nemala sa tu toľko miesta napísať všetko. A preto som niečo musela e, vynechať. Máme tam taktiež e, smernice o e, verejnom obstarávaní a tak ďalej, ktoré taktiež treba riadne implementovať a ja som veľmi nadšená, to je pre mňa taká super zaujímavá téma, vnútorný trh, takže je polutovania hodné, že správa musela byť dokončená a zaslaná na preklad predtým, než v podstate bol publikovaný ročný prieskum rastu. Takže som rada aj tu komisia, aby, sa s nami, aby som o tom podiskutovala. Takže e, je treba, aby tieto štyri zásadné prvky e, boli zohľadnené No a ako som povedala, teším sa na prezentáciu komisie a viem, že máme te, asi zajtra stretnutie tených spravodajcov a 16. decembra je lauta na zasiaľne pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem kolegom a všetkým tým, ktorí spolupracujete so mnou na tomto procese a teším sa na pripomienky o teňových spravodajcov. Ďakujem. Takže pôjdeme po tenových spravodajcoch. Jeden za druhým. Počkáme na pána Schoenfelda. Pán Sulík. Alebo si vypočujeme komisiu. Počkáme na Adama. Je tu. Welcome. Vítame vás. Už sme začali. Spravodajca predsta- predstavila správu. A teraz za EKR. Dám, ďakujem. Takže využijem to, že mám túto príležitosť prehovoriť. Budem hovoriť za tým spravodajcu pána Sulíka, ktorý chce poďakovať Katrin Styler za návrh správy. Je to skutočne cenný prínos e, k nášmu úsiliu v oblasti fungujúceho jednotného trhu v EÚ. Predovšetkým pán Sulík víta prínos ukazovateľov pre rozvoj jednotného trhu. Taktiež Čo sa týka zrušenia rôznych bariér, tak toto určite prispeje podpore verejných investícií a náš prístup môže byť tiež veľkou podporou rastu. A ja toto rozhodne potrebujem ako spravodajca pre e, súvisiacu tematiku podľa pána Sulíka. A myslím, že aj podľa celej skupiny ECR jednotný trh by mal byť v plnej pravomoci. Je to jedna z kľúčových úloh EÚ ale v dvoch oblastiach e, navrhuje postupovať opatrne, okrem iného, pri prílišnej centralizácii rozhodovania, kde by sme mali využiť aj potenciál našich regiónov Európa a tiež v posilnení e, konkurencie tejto rôznorodosti. To by malo byť súčasťou nášho prístupu k jednotnému trhu. Okrem toho by sme nemali úplne e, obmedzovať rozvoj tohto európskeho semestra z celkovom kontexte um, rozvoja jednotného trhu, aby tieto oblasti by sa mali rozvíjať eh, bok po boku a ďalej. Skupina ECR by mala dosť veľké ťažkosti eh, v žiadosti zvýšenej podpory verejných výdavkov, najmä čo sa týka eh, IKT a tiež by chcel požiadať pravdajkyniu o väčšiu jasnosť v tom, čo presne chce povedať týmto konkrétnym návrhom. To je všetko v mene pána Sulíka. Ďakujeme. Teraz v mene EPP pán Scheinfield. Ďakujem. Prepačte za to, že som meškal. Moje meškanie bolo spôsobené meškaním lietadla. Veľmi ma teší, že túto tému preberáme na tomto stretnutí. Ja som si prečítal návrh stanoviska e, s veľkým uspokojením. Myslím, že v mnohých bodoch stanoviska za, so spravodajkyňou zohodujem. Teda naozaj budem predkladať hrieba naozaj k malému počtu bodov. Vo všeobecnosti však túto tému považujeme za mimoriadne dôležitú aj keď možno v Európskom parlamente nie všetci túto tému ako takú vnímajú. Európska únia sa totiž dostáva do veľmi zložitého obdobia globálnej konkurencie a podľa môjho názoru v tejto druhej fáze e, naša pozícia nie je príliš priaznivá a to okrem iného preto, že e, vnútorný trh zatiaľ ešte nefunguje v plnej miere a tiež e, nie všetci vnímajú význam jednotného trhu v plnej miere. Ak neposilníme tie princípy, ktoré by zlepšili fungovanie e, vnútorného trhu, naša konkurencieschopnosť sa zhorší. Ak sa totiž porovnáme s takými veľmocami, na globálnej úrovni, ako sú ostatní veľkí hráči. Vidíme napríklad, že americký trh, ako aj niektoré azijské trhy, napríklad Čína či India a Rusko, sa vyznačujú dosť vysokou mierou internej koherentnosti a dopyt na týchto trhoch nie je nejako obmedzovaný vnútornými prekážkami. A my s týmito trhmi musíme súťažiť, musíme im konkurovať, ale pritom máme problémy s našim vlastným vnútorným trhom. Päťsto miliónov eh, spotrebiteľov nielen na posilnenie rastu, ale tiež aby sa vytvárali nové pracovné miesta, tiež v snahe podporovať blahobyt. Na toto všetko potrebujeme trh, ktorý bude fungovať efektívne a bez interných prekážok. A trh, ktorý sa vyznačuje takýmto prekážkami, nie je priaznivý pri rozvoji malých stredných podnikov, pretože nezabúdajme, že malé stredné podniky musia míňať množstvo energie na rôzne administratívne úkony a nemajú veľké kapacity pre svoj vlastný rozvoj, teda musia plniť rôzne nariadenia, aby vôbec mohli pôsobiť. Niektoré malé stredné podniky, ktoré sú schopné väčšej mobility, sa snažia hľadať možnosti pôsobenia mimo EÚ a preto aj v tomto súhlasím so spravodajkyňou, že by sme sa mali o mnoho viac zameriavať na význam vnútorného trhu. Súčasťou tohto procesu sú aj úvahy o prekážkach, ktoré existujú. Nemali by sme sa snažiť e, nejako zlepšovať e, a zmierňovať ich pôsobenie, mali by sme sa snažiť úplne ich odstrániť. Mohol by som uviezť e, mnoho príkladov, ale jeden konkrétne, ktorý mi teraz napadá, sú regulované povolania. Máme tu rôzne pravidlá, ktoré sa týkajú regulovných povolaní v jednotlivých členských štátoch. Tvrdíme, že funguje vnútorný trh, ale v tomto smere vnútorný trh vôbec nefunguje. Niekto, kto môže vykonávať povolanie v jednej krajine, nemôže to isté povolanie automaticky vykonávať aj v inej členskej krajine. A teraz sa hovorí o, o služobnom pase, teda o pase pre účel služieb. E, prečo by sme nemali uznať rôzne povolania celoškalo v celej EÚ. Mohlo by som uvieť rôzne iné príklady, ale myslím, že tento jeden e, je dosť názorný. Vo všeobecnosti by sme mali veľmi pozorne analyzovať význam vnútorného trhu a tiež si musíme uvedomiť, že aj ostatné výbory tu v parlamente musia túto tému vnímať s rovnakou vážnosťou. Ďakujem pekne pani kolegyňa Kalas v mene Antena Skovka, ktorý je tenevým spravodajcom za našu skupinu ALDE. Pre toto stanovisko pán Gauga sa domnieva, že Spravodajkyňa odviedla vynikajúcu prácu na tomto stanovisku, tiež súhlasí s väčšinou jej návrhov. Skupina ALDE vníma ako zjavné, že vnútorný trh e, sa preukázal ako mimoriadne prínosný v posledných 10 ročiach, ale ani zďaleka ešte celý proces nie je uzavretý, najmä procese digitalizácie. Pán Guoga plne súhlasí so spravodajkyňou v tom, že je potrebné viac sa zameriavať na jednotný trh aj v európskom semestri a tiež e, je potrebné sa venovať rozvoju analytických nástrojov na zlepšenie fungovania vnútorného trhu tiež e, súhlasí so sklamaním, že sa nedostatočne plní legislatíva vnútorného trhu členských štátov. Domnieva sa, že komisia by mala viac využívať postup v prípade porušenia. Tiež sa pán Goga domnieva, že um, informácie o obsahu výrobku ešte nefungujú ako súčasť podpory fungovania vnútorného trhu. Tiež navrhuje, aby sa uh, väčšia pozornosť venovala vzájomnému uznávaniu a plneniu pravidel vzájomného uznávania. Pán Goga sa domnieva, že Európska únia by mala využiť potenciál kolaboratívnej ekonomiky a tiež by sa mal podporiť rozvoj nových podnikateľských modelov. Podniky by mali mať možnosť rozvíjať sa rôznymi inovatívnymi spôsobmi. Tiež zdôrazňuje potrebu nového dohľadu na trhu a tiež legislatívy, ktorá sa tohto týka na európskej úrovni. A domnieva sa, že komisia musí prevziať odpovednosť za to, že nerobí v tomto smere dostatok. Domnieva sa tiež, že konkurenceschopný jednotný trh v Európe v 21. storočí sa nebude môcť dosiahnuť bez reformy trhov s službami a výrobkami v členských štátoch. V mnohých členských štátoch totiž sa ukazuje, že je potreba ambicioznych reformných plánov. Pán Guoga súhlasí v tom, že je potrebný efektívny program verejného starávania, ale tiež Smernica o verejnom staraní by sa podľa neho mala o mnoho viac v praxi plniť, keďže zatiaľ sú na úrovni členských štátov nedostatky. Okrem toho sa ešte domnieva, že musíme naďalej sa snažiť o lepšie fungujúci a digitálnejší verejný sektor e, nadvezujúc na legislatívu IC2. Tiež je dôležité, aby verejné sektory dokázali e, spolupracovať v všetkých oblastiach. Ďakujem. Teraz v mene GUE je vystúpiteľný spravodajca Zuber, ale nie je prítomný, takže v mene zelených Pascal Dron. Ďakujem, pani predsednička. Len veľmi stručne. Chcem sa ja poďakovať spravodajkyni eh, za vynikajúcu prácu. A ja sa domnievam, že v mnohých oblastiach eh, sa zhodneme so spravodajkyňou teda v tomto smere je to dosť výrazný posun. Možno niekoľko poznámok len k samotnému obsahu. Európsky semester by nemal byť len rozpočtovým eh, procesom. Mali by sme sa snažiť eh, zapojiť do tohto procesu aj všeobecný európsky záujem. To je podľa mňa bod, ktorý zváženie. Ja tu chápem, že sa snažíme zdôrazňovať rast, zamestnanosť, konkurenceschopnosť. To je súčasťou našich parlamentných cieľov, ale myslím, že nestačí upraviť len tieto oblasti. Napríklad otázka obehovej ekonomiky je vysoko relevantná, pretože Európa má takúto schopnosť, eh, um, vďaka ktorej sa môže potom posunúť 21. prostoročie tým, že bude efektívnejšie nakladať so svojimi zdrojmi a využívať suroviny opakovane. To je možno rovnako dôležité ako konkurenceschopnosť alebo len samotný rast kvôli rastu. Čo sa týka verejných výdavkov, eh, chápem, že z ideologického hľadiska sa tu názory líšia. Verejné výdavky predstavujú zhruba 20 všetkých investícií v Európe. Je to teda významná páka. Ja naozaj nechápem, ako by sme mohli eh, zajistiť rozvoj digitálneho trhu bez eh, účasti ehm, týchto verejných investícií, napríklad v oblasti výskumu. Podľa mňa je dobre na to poukazovať a rozhodne súhlasím zo spravodajky neoba, dokonca by som zašiel osobne ešte o niečo ďalej. Musíme sa teda snažiť e, hodnú rovnováhu aj v tejto správe. Vidíme napríklad, že odstránenie prekážok, e, ktorú sú aj my, isté, že želáme, nedokáže vyriešiť všetky problémy konkurenceschopnosti okamžite. Napríklad v oblasti dohľadu nad vnútorným trhom myslím, že E, funguje nedostatočná európska kontrola v tejto oblasti. Ja tu nechcem viesť žiadnu polemiku, ale otázka Volkswagenu, ale aj rôznych iných výrobcov, netýka sa to len e, jedného konkrétneho výrobcu. E, dokazuje to však, že je tu nedostatok kontaktu medzi kontrolnými orgánmi, štátom a tiež zamestnávateľmi v týchto podnikoch. Teda je tu veľký nedostatok v obhajovaní všeobecného verejného záujmu v EÚ a to úzko súvisí aj s kontrolou fungovania trhu skutočne európskeho vo svojej podstate a to najmä s ohľadom na spoločný e, všeobecný záujem. Pán Šváb, ďakujem, ja nie som tým spravodajcom, ale napriek tomu ma teší, že aj ja som si mohol prečítať správu kolegyni Styler a tak ako aj kolegovia, aj ja s ňou do veľkej miery súhlasím v tom, čo chceme presadiť, ale práve preto, že komisia je tu prítomná, chcel by som položiť dve otázky, ak dovolíte. Prvá otázka, aj tu sa môžem rozhodne pripojiť k tomu, čo povedal kolega Scheinfeld, Dlhodobo v Európe dokážeme zaistiť blahobyt len, ak budeme konkurenceschopní na medzinárodnej sfére a ak budeme schopní udržať si pracovné miesta u nás a na tom chceme predovšetkým pracovať. Chcem sa opýtať, pani kolegyňa Styler, v čom sa podľa vás odlišuje správa o riadení jednotného trhu od ostatných správ o jednotnom trhu? Kolegyňa Kolmy práve teraz pracuje na odpovedí na stratégiu o vnútornom trhu. Myslím, že si musíme jasne uzrejmiť, kde presne je rozdiel medzi týmito oblastiami zamerania ja si dovolím eh, neskromne povedať, že neviem celkom presne, kde tu tento rozdiel je. Eh, Máme tu predsa Európsky semester a správa o riadení jednotného trhu sa vždy venovala intenzívne tomu, aby témy, ktoré sú relevantné pri plnení eh, rastového procesu na vnútornom trhu, ktoré teda fungujú ako prekážky, že tým by sme sa mali venovať často prostredníctvom konkrétnych odporúčaní členských štát, všetkým štátom a práve socialisti demokrati vždy kladli veľký dôraz na to, aby sme boli v kontakte aj s členskými štátmi, aj v rámci Európskeho semestra. Mimochodom aj Zelení sa k tomu pripojili. A Európsky semester v vnútornom trhu by bol ideálnym priestorom práve na takéto kontakty, mm, ale pri ehm, inej správe pred 4 týždňami v parlamente v tejto oblasti sme tiež videli, že to celkom nefunguje. Myslím, že by sme mali e, spoločne položiť komisiu otázku o tom, čo presne bude ďalším pokračovaním európskeho semestra a stratégie pre vnútorný trh. Ak potom, mm, čo sa vypracuje stanovisko, sa všetko odhlasuje a celé sa to uzavrie, tak to podľa mňa bude dosť zbytočné. Ak nám komisia nepovie, čo presne bude cieľom tejto správy a ako to prispieje k praktickému fungovaniu e, vnútorného trhu, tak e, by bolo veľkou škodou, keby všetko toto úsilie bolo by naložené zbytočne podľa mňa by sa nám k tomuto komisia mala vyjadriť rozhodne. Ešte niekto sa prosím chce vyjadriť k tejto téme, ešte predtým, ako dáme slovo komisii. Takže dáme slovo pani Sabine Pirintko, ktorá má na starosti e, politickú koordináciu a v krátkosti nám priblíži e, tento ročný prieskum rastu na rok 2016 je najmä s mimoriadnou pozornosťou eh, vnútornému trhu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani spravodajkyňa, vážení poslanci, sme veľmi radi, že eh, vám môžeme týmto prezentovať v stručnosti ročný prieskum rastu. Chcela by som snovať najmä tým oblastiam, ktoré sú v pôsobnosti vášho výboru a snáď sa mi podarí aspoň čiastočne poskytnúť odpoveď na otázky pána Švába týmto. Ako viete, komisia zverejnila svoj jesenný balík koncom novembra. A je to začiatkom cyklu Európskeho semestra. Tento balík pozostáva z e, ročného prieskumu rastu na rok 2016 sú konkrétne hospodárske a sociálne priority na ďalší rok aj na úrovni EU, aj na úrovni členských štátov v ekonomickej a sociálnej politike. Tiež to zahrňa um, mechanizmus predkladania správ e, prostredstvom rôznych upozornení, čo je prvý mechanizmus upozornenia na rôzne nerovnováhy. V členských štátoch tiež je tu spoločná správa e, o zamestnanosti, ktorá analýzuje aktuálnu politiku vlasti zamestnanosti a tiež možné reakcie EÚ. A tiež, ako už povedala pani predsednička na úvod, e, posunuli sme tiež prezentáciu úpravy pre eurozónu, kde sa spomína potreba užšej spoluzávislosti a e, tiež e, konvergencie na úrovni členov eurozóny. Chcela by som sa teraz vyjadriť konkrétne k ročnému prieskumu rasu na rok 2016. Ten sa týka najmä priorít e, v tom, ako posilniť hospodárskú obnovu a konvergenciu a isté, že aj otázky jednotného trhu a stratégie o jednotnom trhu. Ročný prieskum rastu zúrazňuje, že by sme mali využiť aktuálne prostredie nízkych cien komodít a tiež relatívne nízky výmenný kurz eura a tiež eh, priaznivé hospodárske podmienky na posilnenie základov vnútorného trhu. Nemali by sme teda poľaviť len preto, že ten eh, akutný tak eh, prestala, mali by sme posilniť základy pre trvalejší rast. Keď sa pozrieme na výročný prieskum rastu, na budúci rok vidíme tu do veľkej miery že v rámci trojuholníka politik, ktoré navrhujeme, je tam veľká miera pokračovania. To budú sa týkať investícií, štruktúrnych reforiem a tiež zodpovedného prístupu k fiskálnej politike. A dve z týchto oblastí veľmi priamo súvisia s tým, čomu sa venuje váš výbor. Ročný prieskum rastu na budúci rok sa ešte o mnoho viac ako minulý rok zameriava na investície oblasti investícií, okrem iného aj vďaka rýchlemu prebratiu v Európskom parlamente aj v Rade sme vytvorili fond FC. Ďalej sa posúvame ďalej z oblasťou financovania, čo je prvým pilierom tohto investičného plánu. Uh, a taktiež e, s identifikáciou projektov, čo je druhým pilierom. A teraz nastal čas sústrediť sa aj na tretí pilier tohto investičného plánu a síce regulačné prekážky investícií. E tu sa musíme zamerať na to, čo môžeme spraviť na úrovni EÚ, to je legislatíva jednotného trhu, implementácia jednotného trhu, dodržiavanie a taktiež sa musíme pozrieť na prekážky, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni a nie všetky sa riešia alebo budú riešiť harmonizáciou. Nie všetky sa stratia tým, že by sme implementovali a vykonávali európsku legislatívu, pretože mnoho otázok je zodpovednosťou členských štátov a chceme s nimi hovoriť o prekážkach, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni a ako ich môžeme riešiť. Napríklad, aká oblast je takáto Verejné obstarávanie, úplná transpozícia, implementácia európskej legislatívy je nevyhnutno im predpokladom, ale nestačí na to, aby členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány mohli plne využívať otvorený konkurenčný trh a jednotný trh. Takže cez európskej úrovni, cez jednotný trh máme e, implementáciu a vykonávanie ale semester musíme využiť na dialog s členskými štátmi, aby sme videli, čo sa konkrétne deje. A toto je len jedna oblasť, len jeden príklad. Verejné obstarávanie takýchto oblastí oveľa viac, kde existujú vnútroštátne predpisy, niektoré z legitimných dôvodov pre politiky a sú niektoré oblasti, kde sa členské štáty rozhodli, ale nevieme, či pre ten najúmernejší a najmenej skresľujúci spôsob, narušajúci spôsob. To je diskusia, ktorá prechádza za hranice implementácie jednotného trhu, ale je v súlade s druhým pilierom z prehľadu a to sú štrukturálne reformy. Tu chceme posilniť dialog v roku 2016 v rámci európskeho semestra chceme sa zamerať na štrukturálne reformy, ktoré nám lepšie umožňujú zintegrovať trh so službami a výrobkami, ako aj pre podnikateľov do celkového globálneho vývoja. Takže politická vôľa v komisii rozhodla, že chce naozaj posilniť mikroekonomický pilier európskeho semestra. To, čo sa hovorí o fiskálnych otázkach a makroekonomike, tak to je v poriadku. Makroekonomika je potrebná, pretože sme vytvorili zdroj pre rast a to chceme dosiahnuť v roku 2016 semestri. Čo to konkrétne znamená? Znamená to, že súčasne, ako sme prišli s týmto ročným prehľadom, sme vydali na úrovni odborov, teda Commission Services Document, to je pracovný dokument, tam sme prišli, pre, pripravili e, fact sheets pre každý členský štát, tak ako sme to zistili v rámci v rámci rozhovoru s nimi o investíciách a takto sa snažíme prehlbiť dialog a analýzu, aby sme prišli ešte s lepšími dôkazmi vo februári, keď budeme vydávať informácie správy o krajinách. A tie sú základom pre ďalší krok v semestri a to sú odporúčania pre konkrétne krajiny. Ja vám neviem povedať ešte teraz, aké, budú, aké bude zameranie týchto špecifických e, odporúčaní. Vieme, že Dombrovský, Juncker a komisári, ktorí na tom pracujú, minulý rok rozhodli, že tieto odporúčania zracionalizujú, že sa bude vydávať pre členský štát menej odporúčaní, ale to neznamená, že by sme zužovali európsky semester. Európsky semester je širší ako odporúčania pre konkrétne krajiny. Európsky semester je E, materiál, ktorý má celú šírku analýz a otázky e, jednotného trhu a veci, ktoré sú v stratégii pre jednotného trhu a podobne. To všetko bude v tejto konverzácii, takže z tohto pohľadu my za komisiu vidíme veľké prepojenie medzi stratégiou, riadením jednotného trhu a európskym semestrom. A na základe analýzy potom ktorá vyjde vo februári. Uvidíme, čo treba ešte spraviť v každom členskom štáte. Taktiež dúfame, že na základe tematickej analýzy, ktorú pripravuje komisia v rámci semestra, sa budete môcť pozrieť aj na témy, ktoré sú veľmi dôležité pre vás. Takže ja si myslím, že je tu strašne veľa materiálov, dôkazov, ktoré pripravujeme alebo zbierame v rámci semestra a ktoré sú zatiaľ nevyužité. Vidíme mnoho vynikajúcich nápadov v návrhu správy na posilnenie ekonomickej dimenzie tejto našej snahy. A taktiež vítame aj zapojenie tohto výboru do práce, o ktorej tu teraz hovoríme. Tu by som zatiaľ eh, ukončila a teším sa na našu budúcu diskusiu. Skôr ako dám slovo e, spravodajcovi, chcem sa spýtať, či e, sa chce niekto vyjadriť ešte z e, poslancov pani Gephardt. Ospravedlňujem sa, ale troška mi meškalo lietadlo, preto som nemohla prísť na čas. Myslím si, že táto práca a ten semester, toto sú všetko tie analýzy, informácie, odporúčania, a čo je výsledkom? A musím povedať, že raz už potom ani nemám niekedy chuť takto pracovať, keď si uvedomím, že sa veľa rozpráva aj v členských štátoch, ale v skutočnosti sa nič nerealizuje. Je to len veľa bla bla, ale realizácia nie je. A preto veľmi dobre rozumiem, že mnohí občania sa medzi tým pýtajú, čo nám vlastne táto únia dáva, kam nás donesie a myslím si, že je to tak tu aj veľmi e, zahrnuté v tejto správe, kde sa zdôrazňuje, že musíme e, byť e, dôslední aby sme dosiahli rast, aby sme mohli vytvoriť e, pracovné miesta a dali ľuďom perspektívy, tým ľuďom, ktorí by inak nemali šancu. A je to veľmi dôležité, je to veľmi dôležité. A takto aj náš vnútorný trh má v tejto oblasti čo ponúknuť. Toto je ten druhý aspekt, ktorý aj mne tu vadí, tu prekáža tu v Európskom parlamente vidíme veľmi často, veľmi jasne, a nechcem vylúčiť žiadnu politickú skupinu, aký dôležitý je tento vnútorný trh, ale myslím si, že si to plne neuvedomujeme ešte ani tu. Tu nejde len o peniaze, predsa. Ide aj o to, ako bude vyzerať vnútorný trh, akú bude mať základňu, máme nejakú, nejaký E, spoločný základ, alebo každý členský štát si bude robiť podľa seba a nebudeme mať znovu žiadnu európsku odpoveď na tú otázku, ktoré, na otázky, ktoré tu vznikajú. Ja neviem, povedzme, nezamestnanosť, akú úniu chceme, akú budúcnosť chceme v únii a podobne. Myslím, že tu musíme ešte veľa spraviť, aby aj v našom výbore ale ja si myslím, že s Catherine Styler sa nám to určite podarí. Ďakujem. Áno, určite tento. Neboj sa, pani Gepard, vyrobíme na tom, aby sme boli síce mali, ale hlasní, aby sme mali silný profil. Takže, Catherine, možno, že sme najmenší výbor, pani predsednička ale máme jeden z najdôležitejších aspektov, čo je v srdci Európskej únie a to je jednotný trh. Tu ste hovorili o rôznych aspektoch a o digitálnom trhu a naozaj našim cieľom je využiť jeho e, prínos ale zatiaľ len 17 IKT sa dáva na výskum a vývoj. A vidíme, že tu dochádza k určitému sprísňovaniu a k zužovaniu IKT pre to, čo my chceme vidieť, aby sme mohli mať najlepší osoch z jednotného digitálneho trhu. Potom sa tu hovorilo o odstraňovaní prekážok na vnútornom trhu. To je veľmi dôležité preto, aby sme mohli zabezpečiť pohyb ľudí s príslušnou kvalifikáciou v rámci nášho priestoru. Tomu, čo povedala pani Kalesis, a ja viem, že tá otázka, o ktorej ste hovorili, to je digitalizácia a o tom hovorí, že aj kolega Dalton, takže je tam iný troška dôraz a pán Duran povedal niečo o e, obehovej ekonomike, circular economy. Samozrejme, všetko so všetkým súvisí a je to taký veľký prehľad a to, ako funguje jednotný trh ako celok, ale všetky tieto vzájomné vzťahy sú aj pre mňa dôležité. A potom komisia hovorila o tom trojuholníku fiškálna politika, investície, štrukturálne reformy. A potom aj pani Gepard hovorila o, o ich vyhliadkách a aby to dobre fungovalo. A ako som povedala, najprv musíme mať dobre fungujúci jednotný trh a zosúladenie s európskym semestrom. A pán Šváb povedal, že sú tu veľmi podobné aspekty, ktoré len podporujú význam jednotného trhu. A potom ešte k tomu, čo povedali pani Gebhardová, áno, treba viacej činov ako slov. Ďakujem vám za vaše vyjadrenia. Určite sa dá správa zlepšiť. Zajtra máme stretnutie s tieňovými a návrhy do 16. a hlasovať budeme 25. januára. A je to deň, keď bude, ktorý je aj Národným sviatkom Škótska, takže sa veľmi teším tomuto termínu. Ďakujem. A potom kúpiš každému whisky, hej? Um, takže vidíme tu na ten pokrok, ktorý sa dosiahol, takže budú tam aj pozmenujúce návrhy. Aj ty podáš pozmenujúce návrhy na základe toho, čo sa tu povedalo a povie. Potom budú pozmenujúce návrhy aj o tieňových a môžete na tom spolupracovať, aby sme dobre zvládli etapu pozmenujúcich návrhov. Takže ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sa nám darí troška E, pracovať stručnejšie, než je naplánovaný čas. A ja viem, že o ďalšiu tému je veľký záujem a preto by som navrhla 10-minútovú prestávku a začali by sme ďalšiu tému o 10 minút skôr a síce o 4.20. Začneme 4.20 pokiaľ komisia nechce ešte niečo povedať. Dobre, takže keďže sme ušetrili čas, dáme si teraz krátku prestávku a začneme 4.20. Komisia je tu, ale tá osoba, ktorá bude prednášať túto správu, tu nie je ešte, takže musíme počkať, kým sa všetci, ktorí majú záujem o túto tému, dostavia. Ďakujem.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 Ja nezačnem skôr, než tu nebude komisia, takže najprv musí prísť komisia. Takže, dámy a páni, je tu vyše 20 poslancov z mnohých krajín a politických skupín a generálny riaditeľ Európskej komisie by mal prísť prezentovať túto správu. Povedali mi, že je na svojej ceste námestník generálneho riaditeľa. Mohli by sme požiadať aj iného predstaviteľa komisie, aby to urobil a predstavil túto správu, ale ke, vzhľadom na to, že poslanci prejavujú veľký záujem o túto tému, sú tu, tak si myslím, že sme mali poslať, počkať na námestníka riaditeľa, aby mohol odpovedať a prezentovať túto správu Eh, je, viete prečo tu ešte nie je? Ja viem teda, že ešte 5 minút pred stanovenou lehotou, ale myslíte si, že je na ceste a treba počkať 5 minút? Pred 10 minútami totiž povedali, že tu bude o 2 minúty. Je nejaký problém alebo je na ceste? Viete mi povedať? Takže počkáme ešte 5 minút. Um, Takže, dámy a páni, hovorila som s koordinátormi, ktorí predstavujú väčšinu v EP a teraz ideme prebrať ďalšiu tému na programe, pretože by si radi vypočuli od predstaviteľov komisie informácie a e, radi by presunuli tieto témy, preto ale tí predstavitelia komisie tu ešte nie sú. So we will continue to wait. Takže budeme naďalej čakať, kým príde komisia. Is, is he taking a seat? Yes, he's taking a seat. Um, okay, so we're going to... Dobre, takže prejdeme k eh, bodu 7 dnešného programu a to je prezentácia komisie k návrhu smernice o kontrole a získavania vlastnení zbraní tzv. smernica o strelných zbraniach. Pridal sa k nám teraz námestník generálneho riaditeľa z komisie, pán Delso, vítam vás. A vždy sa vždy e, žiadame, aby ľudia prišli na čas, pretože je tu niekoľko poslancov, ktorí čakajú na vás. Takže ide tu o európsku legislatívu o zbraniach z roku ktorá trvala, ktorú sme potom riešili v 2008 v tomto výbore. Jeden z mojich predchodcov bol e, tieňovým spravodajcom. Patrila tam aj vykonávacie nariadenie o tom, ako zabezpečiť, že e, strelné zbranie sú e, primerane deaktivované tam, kde je to potrebné. A je veľká smola, že táto vykonávacie nariadenie si vyžiadalo tak veľa času na jeho schválenie, ale pokiaľ viem, pred niekoľkými týždňami ho konečne schválili. Súčasne komisia prišla s týmto návrhom a hneď ako som počula o tomto návrhu, požiadala som komisiu, aby prišla do našho výboru a prezentovala ju čo najskôr. Vieme, že v tomto návrhu sú časti, ktoré umožnia zdieľanie registrov medzi členskými štátmi, posilnia sledovanie zbraní, ako aj deaktivovaných zbraní. Taktiež viem, že tu zazneli mnohé obavy z verejnosti, ktoré sa týkali jednotlivých častí konkrétneho znenia. A ja viem, že je aj veľký na záujem o vypracovanie tejto legislatívy, keďže ide o vysielané E, zasadnutie dnes chcem povedať verejnosti, že tento výbor má za úlohu prísť pozmenujúcimi návrhmi k návrhom legislatívy, čo robíme vždy. Takže to neznamená, takže to znamená, že návrh komisie nie je finalizovaný, pokiaľ sa nezmení, neupravia, my ho neschválime. A preto teraz nastal ten čas, aby sme sa snažili zistiť nedostatky legislatívy a zlepšili komunikáciu medzi inštitúciami Súčasne musíme bojovať aj proti nelegálnym zbraniam a chcem povedať, že minulý týždeň komisia prišla s ďalším návrhom, ktorý skúma nezákonné zbranie. A teraz by som odovzdala slovo pánovi Delso, aby prezentoval tento návrh a potom viem, že je tu veľa poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť a začnem si teda pripravovať aj zoznam rečníkov, tých, ktorí majú záujem o slovo, takže potom pôjdu najprv koordinátory. Pani predsednička, ospravedlňujem sa, že meška. Môžem vám povedať, že to bolo z veľmi dobrého dôvodu. Veľmi ma to mrzí, že som prišiel neskoro a dúfam, že sa to už nikdy nestane. To naozaj nepriateľné, som s vami súhlasím. Nemusím vysvetľovať už kontext, poznáte ho viete, o čo ide, tomu sa nebudem venovať, pretože kontext toho, čo sme spravili, chápete aj viete, prečo sme to spravili. Chcem jasne povedať, že náš návrh nemá za cieľ vyriešiť všetky problémy, ktoré súvisia so zbraňami. My sa nezameriavame v tomto texte na nezákonné obchodovanie so zbraňami. A ako viete, Európs veľká bezpečnostná agenda, ktorú sme prijali 2. decembra v komisii, predstavuje reakciu na ten väčší problém nezákonných zbraní. A nezákonné zbraní nie sú predmetom dnešnej diskusie, i keď samozrejme je to veľmi dôležitá téma. Opatrenia, ktoré my tu navrhujeme, vychádzajú z troch štúdí, ktoré pripravili konzultanti. A pripravili sme potom správu komisie, ktorú sme odozdali aj Európskemu parlamentu a rade. A v tejto správe uvádzame posúdenie implementácie smernice o zbraniach. Chcem sa poďakovať aj stálej medzinárodnej komisii za schválenie malých zbraní, ktorá nám poskytla svoje odborné znalosti. Takže čo sú tie hlavné zmeny, ktoré navrhujeme v tejto smernici? Prvá zmena je v kategórii strelných zbraní. Veľmi jasne chcem povedať a na rozdiel od toho, čo som už niekde videl na internete alebo v niektorých reakciách, my nemáme za cieľ zákaz e, na mysli zákaz použitia poloautomatických zbraní civilmi. Pokiaľ ide o polautomatické strelné zbranie, navrhujeme len zákaz dvoch typov zbraní, ktoré sú identifikované ako potenciálne nebezpečné. V prvom rade automatické strelné zbranie, ktoré boli pozmenené na poloautomatické a ktoré možno potom znovu zmeniť na automatické strelné zbranie. Taktiež sa chceme pozrieť na polautomatické strelné zbranie, na civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickým mechanizmom. Napríklad poloautomatický kalašníkov. Ale povedzme to jasne, v rámci platnej smernice sú, je 6 ďalších typov poloautomatických strelných zbraní, ktoré, e, kde sa ustanovenia nemenia prostredstvom nášho návrhu a môžu si ich zakúpiť e, privátne osoby, pokiaľ majú e, na to národné povolenie. Druhý dôležitý aspekt v rámci nášho návrhu je ten, že signálne zbranie a varovné zbranie, tak tam navrhujeme, aby spadali do rozsahu pôsobnosti smernice ale na základe jednoduchého vyhlásenia. A taktiež navrhujeme, aby komisia schválila technické špecifikácie, aby sa zaručilo, že tieto zbranie nebudú zmenené na strelné zbranie. Takže tá e, prvá, e, tie prvé, ten prvý prvok sa týka e, týchto kategórií e, strelných zbraní. Druhý návrh sa týka deaktivovaných strelných zbraní. V kontexte súčasnej smernice deaktivované strelné zbranie nie sú už považované za strelné zbranie, ale za v podstate za kusy kovu. To znamená, že v podstate akákoľvek súkromná osoba si môže zakúpiť tieto tzv. kusy kovu bez akéhokoľvek vyhlásenia a potom tieto môžu kolovať hoci kde v Európe. Nedávne teroristické útoky potvrdili, že určité deaktivované strelné zbranie sú znovu reaktivované a môžu ich využívať teroristi. Takže nariadenie komisie ohľadom deaktivácií, ktoré bolo schválené 18. novembra, zavádza prísnejšie kritéria ohľadom e, deaktivácie. A toto riziko reaktivácie však nemožno 100% vylúčiť. A tu máme náš nový návrh, kde navrhujeme zakázať zakúpenie e, nebezpečnejších strelných zbraní, napriek tomu, že už boli deaktivované. Toto sa týka tzv. kategórie A, by som to podal jasne, automatický kalašnikov, ktorý bol deaktivovaný by podliehal ustanoveniam tejto smernice podľa tohto súčasného návrhu. Čo sa týka ďalších kategórií strelných zbraní, ktoré nie sú pokryté alebo neobsahnuté v kategórii A, deaktivované strelné zbranie mohli byť zakúpené okremnými osobami, ale navrhujeme, aby tieto zbranie podliehali jednoduchému vyhláseniu. Nechceme vytvoriť prílišnú administratívnu záťaž, ale chceme umožniť polícii aby vystupoval, odkiaľ pochádzajú tieto zbranie, pokiaľ sú využité v kriminálnej činnosti. Tretí aspekt návrhu. Využívanie internetu. Internet teraz je do veľkej miery využívaný súkromnými osobami na nákup a predaj eh, všetkých kategórií eh, produktov, vrátane strelných zbraní. A vieme, že predávať na internete strelné zbranie je oveľa ťažšie predávanie je oveľa ťažšie kontrolovať a bude to taktiež e, ťažké v budúcnosti. A vieme, že tento e, spôsob môže byť ľahko vyšlené teroristami. Môžu tam zakúpiť strelné zranie, ktoré nie sú autorizované a môžu si tam zakúpiť e, predovšetkým vojenské zbranie neautorizované. Moji kolegovia majú takú skúsenosť, že im trvalo 5 minút nájsť na predaj E, jednoduchú sadu nástrojov, nakoniec teda ho nezakúpili, nezakúpili tú sadu nástrojov, ale pomocou to, tieto sady nástrojov mohli premeniť e, v podstate zakúpenú zbraň na polautomatický kalašníkov. Takže chceme e, zakázať predaj E, týchto strelných zbraní súkromnú osobu na internete. To neznamená, že súkromné osoby nemali možnosť dovážať zbraní z iných členských štátov, ale malo by to prebiehať prostredstvom autorizovaných e, maklérov a dílerov. Taktiež e, ďalší prvok, to sú zberatelia a sprostredkovateľia súčasnosti. Tieto osoby nepodliehajú e, smernici, na rozdiel od dílerov. Nechceme vytvoriť príliš, týmto osobám prílišné e, obťaže a prekážky, avšak myslím si, že by to malo byť obsahnuté v rozsahu pôsobnosti smernice. Neznamená to, že títo ľudia nebudú môcť si zakúpiť strelné zbranie, ale budú potrebovať požiadať o autorizáciu za rovnakých podmienok ako akákoľvek iná súkromná osoba. Na záver, výmena informácií medzi členskými štátmi. Nedávne teroristické útoky ukázali, že je dôležité, aby členské štáty vymenili informácie vzhľadom na autorizácie, ktoré boli poskytnuté súkromným osobám a taktiež eh, eh, črty všetkých strelných zbraní. Tieto informácie sú v súčasnosti dostupné len na vnútroštátnej úrovni a my chceme <laughs> podporovať vyvinú informácií medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože si myslíme, že je to extrémne dôležité. No a to je do mňa teraz všetko, aby som vám dal príležitosť sa vyjadriť a prepačte, že som prišiel neskoro a že som tu nebol na čas. Dobre, takže zoberieme prvé kolo otázok od koordinátorov a potom sa vrátime k ostatným, ktorí mali záujem sa vyjadriť. Takže najprv kolegovia a potom sa k tomu opäť vyjadri komisia. Takže Evelyn Gephardt. Ďakujem pekne za to, že nám tu ešte raz dnes vysvetľujete, čo navrhuje Európska komisia. A je to dôležité, pretože očividne teraz prebieha veľká kampaň na sieti, takže mi treba ľudí trochu upokojiť, pretože skutočne získali už veľa informácií z rôznych e-mailov a z internetu. Nie vždy to zodpoveda tomu návrhu Európskej komisie, takže Európska komisia niečo navrhuje, ale to ešte neznamená, že to odsúhlasené, že, že je to platné, že je to zákon. Ešte to musí e, prejsť parlamentom a radou ministrov. Čo sa týka návrhov komisie, ktoré to práve predniesla a vysvetlila, podľa mňa sa uberajú správnym smerom. Potrebujem ale ešte dodatočné informácie. Zaujímalo by ma, ten druhý bod, tie e, varovné a signálne zbranie, tam by to malo byť pokryté jednoduchým vyhlásením. Ja som teraz nepochopila úplne, čo sa myslí tým vyhlásením. Aké vyhlásenie, na čo, kto ho má podať a na čo to bude slúžiť, to som úplne nepochopila, takže to ma zaujímalo. Ďalej ešte objasnenie, čo sa týka toho nákupu online. Na úvod ste povedali, že tam nejde o ilegálny obchod so zbraniami a potom v bode 4 hovoríte o ilegálnom obchode so zbraniami. A o to tam úplne nejde, to je mi jasné, ale tá definícia, kto môže, smie legálne predávať zbranie na internete to mi trochu ušlo. Takže tie prvé vety, ktoré ste povedali, tam som to pochopila tak, že dobre, len dílery, žiadne súkromné osoby smejú toto robiť, ale potom na záver ste povedali, že zberatelia by tiež patrili do tej skupiny, takže za akých podmienok sa súkromná osoba stáva dílerom. To je otázka, ktorú treba ešte doobjasniť. No a na záver, výmena informácií medzi členskými štátmi. O tom už prebehla veľmi vášnevá diskusia v roku 2008 pri poslednom prepracovaní textu, že členské štáty boli veľmi neochotné sa uberať týmto smerom. Myslíte si, že teraz v tejto situácii prejavia členské štáty väčšie pochopenie pre takéto kroky. Ja si myslím, že je potrebné, aby informácie boli aj cezhranične dostupné ohľadom toho, koľko zbraní, aké zbranie, aké majú špecifikácie, e, kto ich smie kúpiť, pretože tie pravidlá sú odlišné krajinu od, krajina od krajiny. Takže si myslím, že to je tiež dôležitý bod. Hovorili ste už s členskými štátmi o tejto otázke a boli by teraz ochotné urobiť tento krok, ktorý ja osobne považujem za dôležitý? Už len to teraz objasním. Najprv vyzvem, aby sa vyjadrali koordinátori. András tu nie je, neviem, či EPP nominovali niekoho iného, Dan Dalton z EKR. Ďakujem, Vicky. Ako už som povedal, to je veľmi náročná téma. Áno, potrebujeme dobrú legislatívu týkajúcu strelných zbraní v Európe. Máme celoeurópske dodavateľské reťazce a potrebujeme informácie naprieč Európskou úniu. Avšak ten systém musí byť udržateľný a dobrý a nie iba aby sa vytváralo ešte viac e, nelegálnych zbraní, pretože tie sú našim problémom a nemôžeme ich vystopovať. No a mám také dve všeobecné otázky pre komisiu. Poprvé, čo sa týka zákazu deaktivovaných zbraní. Tých e, koluje 100 tisíc, tých kolujú 100 tisíc a od nich žiadne záznamy. Pokiaľ ich len tak zakážete, tak neznamená to, že v podstate zmiznú v podzemí, a že tých ilegálnych strelných zbraní bude ešte viac, pretože ľudia sa budú chcieť zbaviť tých, čo majú. A takže deaktivované zbranie per, e, v podstate e, už z definície nemôžu byť využívané, používané. A ja si myslím, že ľudia, ktorí zháňajú takéto zbranie, budú zháňať iným spôsobom. Takže máte nejaké špecifické čísla ohľadom trestných činov, ktoré boli vykonané s použitím deaktivovaných zbraní? Taktiež tieto zbranie využívajú aj ďalšie odvetvia priemyslu, ktoré teraz sú riadne slušné, ako napríklad múzea. Ako to bude vyzerať v prípade múzeí, kde majú e, deaktivované zbranie napríklad e, filmový priemysel, e, historické znázorňovanie rôznych historických scén. Takže aký to bude mať dopad na tieto oblasti. Takže my to, aby sme zakázali predaj na internete, tak eh, by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako to vlastne chceme presadiť. Hovoríme o digitálnom jednotnom trhu a na internete sa toho deje veľa, čo nemôžeme v podstate kontrolovať. No a potrebujeme mať možnosť dať možnosť ľuďom, aby si mohli zákonne kúpiť zbraň. Napríklad v Spojenom kráľovstve si môžete kúpiť strelné zbranie on, e, online, ale e, miestne orgány musia ten nákup skontrolovať, je tam autorizácia, takže nejaký plošný zákaz by bol podľa mňa ťažko presaditeľný. Takže áno, z nášho pohľadu, dobre, sprísnime tú platnú legislatívu pre legálnych vlastníkov, a riešme jadroveci, ale nezhoršujme situáciu. V Spojenom kráľovstve máme veľmi komplikované skúsenosti v tejto oblasti. Myslím si, že teraz máme dobré, adekvátne pravidlá a to, čo tu navrhuje komisia, by mohlo podkopať to, čo už sme v tejto oblasti urobili. Pani Charanzová, ďakujem. Ďakujem prezentácii, ďakujem za prezentáciu komisii, súhlasím že je to oblasť, kde Európska únia by mala konať. Takže áno, som presvedčená, že e, predaj a distribúcia zbraní, predovšetkým vyradených zbraní, že by to malo podliehať kontrole. A je to jedna z mála oblastí, kde by sme mm, mali mať dobre fungujúci vnútorný trh. Ale každý môže ísť na internet a kúpiť si deaktivovanú zbraň, a potom si ich môže rôzne rozložiť a zložiť z nich aktívnu zbraň. A v niektorých prípadoch na to stačia len základné mechanické znalosti. A keď sa to skombinuje s, so zbraňami, ktoré ešte ostali z balkánskeho konfliktu, tak toto bol problém ešte pred parížským útokom a teraz je to naďalej problém. Takže je treba zaručiť, že súčasná legislatíva bude plne presadzovaná tak, ako to bolo našim zámerom a že zacelíme aj e, tie nedostatky. Taktiež je treba stanoviť minimálne požiadavky pre deaktiváciu e, strelných zbraní a hlavne treba boli tieto pravidla rešpektované. Vítam nariadenie, ktoré predstavila a implementovala komisia, oschválila schválila komisia. Avšak musíme dbať riadne na to, čo spada do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čo malo byť našim primárnym cieľom. My chceme zastaviť nelegálne a neetické obchodovanie so zbraniami, ale pritom nesmieme neumyselne trestať našich občanov, ktorí poslúchajú zákon a využívajú legálne zbranie napríklad na šport, na e, zákonnú sebeobranu alebo napríklad na e, polovačku. Takže taktiež netreba narušovať e, legislatívu, ktorá je platná v niektorých členských štátoch, pretože riadni občania musia vidieť, že je zaručené dodržiavanie ich práv, pretože v opačnom prípade návrh e, nedostojí našim pôvodným očakávaniam. Myslím si, že musíme byť veľmi precízni v, v formuláciách, ktoré využijeme v tejto smernici, aby sme sa vyhli akémukoľvek nesprávnemu výkladu. Takže tento navrhovaný text komisie musí byť ešte spresnený. Ako podali predrečníci, ja som taktiež dostala stovky e-mailov od českých občanov a zaručím, že e, obavy českých občanov budú za do úvahy. Ohľadom toho, e, ako zaručiť kolektívnu bezpečnosť a zároveň bez e, individuálne slobody našich občanov, tak na to musíme dohliadnúť. A prosím, buďte špecificky, čo sa týka potenciálneho zákazu semiautomatických zbraní, pretože vy ste to trochu spomenuli, ale napríklad zbranie, ktoré spadajú do eh, oblasti športových eh, a loveckých zbraní, tak bude sa ich váš návrh taktiež týkať. Ja a moji občania by sme taktiež chceli vedieť viac o tejto otázke, aby sme o tom mohli lepšie diskutovať a to sa dá až potom, čo dostávame ďalšie objasne zo strany komisie. Ďakujem, Pascal Duhon. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Ja súhlasím si, že by sme mali počúvať našich občanov eh, na všetky témy, aj eh, na tie eh, mierovejšie. Myslím, že v tomto projekte sme trochu zanedbali pozornosti našim občanom. Čo sa týka pozornosti, novín Le Libre, že sa predávajú zbranie bezpečnostným zložkám. Je to mýtus. Len sa pozrieme na krajiny, kde je najslobodnejší predaj zbraní. Sú to krajiny, kde e, zhruba 32 tisíc mŕtvych ročne práve e, spôsobených e, strelnými zbraniami. 32 tisíc. Vo Francúzsku ide o 385 ľudí, ktorí e, každoročne prídu o život kvôli streleným zbraniam, teda umrú zastrelením. V Japonsku situácia je o niečo e, iná. Myslím, že sa nemôžeme venovať takejto téme bez toho, aby sme to dali do kontextu e, plnej slobody a bežných pravidiel, čo sa týka obchodu alebo legislatívy. Myslím, že sú tu aj polovníci. Tento víkend mimochodom bol e, ďalší e, človek zabitý pri tom, ako behal v lese a došlo k neúmyselnému zabitiu, e, ktorého sa dopustil takýto polovník. Sú tu teda športoví strelci a to by rozhodne nemali dôvodom neregulovať trh predaja zbraní. Mm, tak to povedala komisia. Je tu obrovský problém len sa pozrime na to, ako niektorí z nás, napríklad aj ja v priebehu vojenskej služby, ktorí sme mali dočinenia s poloautomatickými zbraniami, je tu obrovský problém um, zmeny e, týchto poloautomatických na automatické zbranie. Um, aj to spôsobuje obrovský mm, rozpočtu mŕtvych v Sýrii. Ja chcem rozhodne oceniť prácu, ktorú komisia vykonala. Je to veľký kus práce. Aj keď sme to očakávali, eh, očakávalo sa, že sa bude revidovať text roku 2008, teda komisia splnila svoju úlohu, ale žiaľ, tento návrh eh, spadá do veľmi dramatického kontextu. Ja by som sa chcela opýtať, aké je stanovisko komisie vo viacerých členských štátoch EÚ. Ehm, figurujú dve e, kategórie zbraní, teda e, ehm, zakázané a povolené e, v mm, kontexte lepšej regulácie, teda takej legislatívy, ktorá by bola zrozumiteľšia pre všetkých. Mm, je tu možnosť zjednodušiť isté veci. Myslím, že 7 až 8 rôznych kategórií zbraní je dosť neprehľadných, aspoň teda pre lajka. A ja sa chcem opýtať, prečo komisia nechce zavie tento systém dvoch eh, kategórií, teda buď povolených alebo zakázaných zbraní. A ešte sa chcem opýtať, eh, poču, povedali ste, že si musíme vypočuť občanov. Eh, a ja sa chcem opýtať, ktoré združenia, mimovládky komisia vypočula v tomto procese v kontexte tejto otázky. Ja totiž poznám z zbrojárenskú lobby a chcem sa opýtať, či aj iné združenia boli súčasťou tohto procesu pripomienkovania. Toľko teda veľmi priame otázky na Európsku komisiu. Ďakujem. Mr. Ivasko. Pán Ivaskovič z FDD. Ďakujem, pani predsednička. Neviem, či som to správne pochopil, ten navrhovaný text, predovšetkým, čo sa týka zákazu držania automatických strelných zbraní. Alebo aj poloautomatických zbraní a poloautomatických, ktoré sa podobajú automatickým zbraniam a ďalej polautomatické zbranie, ktoré by mohli byť e, zmenené, prerobené na automatické zbranie. To znamená, že občanom sa bude brániť držať e, polautomatické zbranie. No a mňa by zaujímalo, či možno sa budú konfiškovať zbranie tisíckam európskych občanov, pretože to by taktiež e, bolo pre nich negatívne. Nemôžeme všetko ospravedniť tým, že ide o bezpečnosť. Takže to je jedna vec, o ktorej som chcel hovoriť. No a druhá vec. Zaujímalo by ma, či to opodstatnenie, ten dôvod, prečo sa bude meniť smernica na základe teroristických útokov, či to nie je chyba, alebo možno ešte horšie než chyba, možno ešte viac než chyba, pretože legislatíva, ktorú chceme meniť, bude mať dopad na riadných občanov, ktorí rešpektujú zákon a nie teroristov. Takže sú to tí slušní občania, ktorí budú mať s týmto problém. Andreas, do you want... Andreas, chceš sa ešte vyjadriť? Áno, pani predsednička. Mrzí ma, že som nepočul začiatok diskusie, ale kvôli neskorému uh, príchodu zástupcu komisie som musela ešte rýchlo naspäť do kancelárie. No už ja si myslím, že aj my tu v parlamente máme veľký záujem na tom, aby boli e, zbranie e, vlastnené legálne. Takže pravidlá musia byť vytvorené tak, aby sme mohli zaručiť, že prípady, ako sa stalo bohužiaľ aj u nás, že sa nebudú opakovať. A myslím si, že tu máme aj športových e, strelcov, aj polovníkov, ale tam e, neviem, ako to skombinovať s tým, čo navrhuje komisia. Je tu atmosféra ktorá vzniká na základe toho, čo sa e, hovorí v tlači a v médiách. A to, tým sa to v podstate ospravedlňuje. pokiaľ niekto hovorí, že e, to nemá nič spoločné s teroristickými útokmi, tak myslím si, že ani tu v parlamente si nikto nemyslí, že zbranie, o ktorých sa tu hovorí, by spadali do kategórií ktoré, e, zbraní, ktoré sa využívajú pri takýchto útokoch. Je dôležité, aby komisár dnes objasnila, čo vlastne chcú dosiahnuť týmto návrhom a nejaký bežný športový strelec alebo polovník, ktorí si zákonne zakúpili svoju zbraň a majú ju aj dobre e, niekde uloženú, zamknutú, tak ako môžu oni sa prispôsobiť tejto navrhovanej legislatíve. Toto by určite mnohých upokojilo, pretože e, je mnoho takýchto osôb, ktoré sa na nás osobne obrátili. Ďakujem. My... Ďakujem pekne. Prečo teraz zoznam rečníkov? Bella, Mrs. Bushard, Olskog, Shenlova, Obermeyer, Aloha Aho, Schwenfield, Dante, Karas, Metzola and myself. So there's, and Catherine Stein, sorry. And you're, you're first. Um, Vy ste prvý, pán Tarabela. Teda máme dosť veľa rečníkov prihlásených. Znamená to, že ďalší bod na programe sa o niečo oneskorí. Teda ja sa ospravedlňujem, ale myslím, že stojí za to, aby sme dali všetkým slovo, ktorí sa chcú vyjadriť. Len prosím o stručnosť. Pán Tarabela, ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi Delso za jeho prezentáciu. Myslím si, že cieľom ktorému sa musíme venovať, je rozhodne boj proti nelegálnym zbraniam a musíme zakázať tiež držanie poloautomatických zbraní Ehm, ich e, miera využívania sa totiž veľmi šíri a tiež je veľmi jednoduché zmeniť ich na zbranie automatické. Avšak e, nemali by sme e, tu o tom hovoriť teraz. Je to napokon návrh z výboru Libe a tam sa hovorí o nezákonnom obchodovaní so zbraniami a tam by sa mala venovať o mnoho väčšia pozornosť. V súčasnosti totiž, aj keď sú krajiny s veľmi prísnou legislatívou, napríklad Belgicku, nebráni to tomu, aby sa zbranie predávali nelegálne, najmä Kalašníkovi niekde z za rôznymi kaviarňami e, sa dajú získať za veľmi e, nízke sumy a jednoducho. Teda rozhodne sú tu zaujímavé opatrenia, ako napríklad sprísnenie e, pravidiel Mm, taktiež e, čo sa týka e, parametrov a zbraní, ktoré sa musia uvádzať na viditeľných miestach, napríklad e, registračné číslo a tak ďalej, čo sa týka neutralizácie zbraní a tak ďalej. Toto všetko je podstatné, ale v otázke harmonizácie sa chcem opýtať, isté, že chceme harmonizovať, je tu návrh smernice, prečo prosím nemáme návrh nariadenia, už totiž zo skúsenosti vidíme, že e, rada, ktorá pozostáva 28 členských štátov, ak e, sa uberáme cestou harmonizácie smernicou, skončí to tým, že členské štáty môžu a nebudú musieť, e, teda použiť sa tam may a nie shall. Prečo teda nenariadenie? A ďalej po druhé, už sa tu viackrát spomenulo, je tu totiž sektor športových strelcov, respektíve potom aj polovníkov, ktorých by sa toto nemalo týkať. Isté, že za predpokladu, že budeme vychádzať z najviac protekcionistických legislatív a že sa bude harmonizovať smerom nahor, tak ako to už je e, tendencia v niektorých členských štátoch. V každom prípade e, športoví strelci a polovníci by nemali byť e, vedľajšími obeťami tohto procesu o snahu zvýšenej bezpečnosti všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Annelien van Bossut, ďakujem. Ja sa chcem... Ďakujem komisii za toto vysvetlenie, prvé vysvetlenie návrhu. Myslím si, že všetci sme dostávali veľa e-mailov s otázkami na tento návrh, takže to im potvrdzuje, že tu plánuje veľká nejasnosť. Ďakujem za to, čo ste povedali, čo ste povedali o regulácii zbraní a aj o tom, že nesmieme e, trestať ľudí, ktorí zákonným spôsobom majú takéto zbranie, napríklad polovníci. Mám tu konkrétne otázky na komisiu. Poprvé, Nebojí sa komisia, že v tej definícii poloautomatických zbraní nemáme dostatok jemnosti v definovaní a že športové kluby budú týmto zbytočne zasiahnuté, pretože tá definícia nie je dostatočne jasná. A E, komisia by mala naozaj klas dôraz na, tie, na tých legálnych používateľov zbraní a rozlišiť to od pachateľov trestných činov. Po druhé, v texte komisie sa hovorí o pravidelných lekárskych kontrolách a atestoch E, pre tých, ktorí majú zbranie alebo pre polovníkov. Vieme, že tu nejde o e, ilegálne obchodovanie so zbraniami, ale akú väzbu tu vidíte medzi týmito opatreniami a prístupom teroristov k nezákonným zbraniam, ako napríklad Kalašnikovom zo západného Balkánu? Posledná otázka sa týka predaja týchto zbraní cez internet napríklad kde sa legálne zbranie ponúkajú na internete a niektoré vlády sa už na to aj pozerajú alebo vedia o tom, že sa takto zbranie predávajú. Ako to bude riešené vo vašom návrhu? Pretože si myslím, že by tu boli potrebné určité faktory kontroly. Moja otázka sa špecificky týka týka reklamy na legálne zbranie cez špecializované časopisy. Ide tu o to, ako sa, môžu potom, ako sa potom môže napríklad obchodovať s legálnymi zbraniami medzi polovníkmi. K tomu smeruje moja otázka, vzhľadom na informácie na internety a kontrolné opatrenia. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďalšia rečnička. Mm, pani Úskok, tak ako aj ostatní, aj ja chcem povedať, že všetci si že chápeme, že sa musíme snažiť o také návrhy, takú legislatívu, ktorí budú schopné eh, zabrániť nezákonnému obchodovaniu so zbraniami, ale zároveň a toto tu predovšetkým teraz ide, musíme tu veci rozlišovať, e, aby sme neznemožili polovníkom a športovým strelcom, a je ich naozaj mnoho, využívať e, poloautomatické zbranie na svoju legálnu e, činnosť a pri legálnej držbe. Mohli by ste prosím teda zopakovať, čo podľa vás by sa malo zakázať v kontexte poloautomatických zbraní. A ďalej druhá vec, je tu návrh, ak som to správne pochopila, že každých 5 rokov bude potrebné obnovovať licenciu na držbu zbraní a nemôžete získať novú zbraň, ak ste sa nepodrebili e, kontrole u lekára každých 5 rokov, ktorý skonštatuje, že ste z lekárskeho hľadiska v poriadku to mi pripadá ako dosť veľká byrokratická záťaž a lekár nebude mať možnosť venovať sa iným dôležitým veciam. Vo Švédsku u nás lekári musia polícii oznamovať, ak k ním príde pacient a nemal by z lekárskych dôvodov byť schopný držať zbranie, musia to oznamovať komisii. Nie je to každých 5 rokov, je to, ak si lekár všimne, že má pacienta, ktorý má povolenie držať zbraň a lekár vidí, e, že to nie je dobré. Myslím, že toto pravidlo je podľa mňa správne, ale zavádzať ho povinne každých 5 rokov, e, takúto formu kontroly, podľa mňa to by bolo príliš veľkou záťažou. To je všetko ja vás chcem požiadať, aby ste si pozorne vypočuli naše stanoviska, aby sme nemuseli prijímať také opatrenia v boji proti terorizmu, ktoré by um, zasiahli práve bežných uh, dôstojných občanov. Máme ešte 9 ďalších rečníkov. Prosím naozaj maximálne 2 minúty. Prosím naozaj veľmi stručne. Pokúsime sa začať e, a preberať e, bod ODR nie neskôr ako o 3 čtvrte na 6. Teda schôdza koordinátorov sa dnes večer skráti a ak sa nám nepodarí všetko prebrať na schôdze koordinátorov do 18.30, budeme musieť preskúmať štvrkový program opätovne. Sú nejaké námietky? Dobre. Um, kolegyňa Sehnalová. E, ďakujem a ja sa chcem poďakovať komisii za to, že nám prišla predložiť tento svoj návrh a myslím, že sú tam obsiahnuté niektoré veľmi podstatné bezpečnostné prvky a možnosti posilnenej spolupráce. Najmä sa domnievam, že by sme mali e, podporiť výmenu cezhraničných informácií a takisto ako ostatní kolegovia aj ja dostávam mnoho podľa mňa relevantných podnetov od osôb, ktoré sú udržiteľmi zbraní najmä z Českej republiky. Myslím, že v tejto diskusii by sme mali tiež eh, brať ohľad na to, že existujú rozličné formy právnej úpravy v členských štátoch. Mali by sme si vziať eh, pod drobnohľad najmä tie krajiny, kde existuje kvalitná legislatíva, kde to funguje a kde zločiny s legálne drženými zbraniami v podstate vôbec neexistujú. Myslím, že je jasné už teraz, že by sme mali venovať pozornosť eh, predovšetkým boju proti nelegálnym zbraniam, a preto sa musíme zamerať na zniženie dostupnosti týchto zbraní a na ich prenikanie do EÚ, ako už povedala komisia hneď na úvod. Tento návrh sa na toto konkrétne nevzťahuje. Myslím si, a mnohí kolegovia to už povedali, musíme sa snažiť vyvarať toho, aby sme, aj keď s dobrými úmyslami nepotrestali legálnych držiteľov zbraní, pretože ten zvýšený tlak na bezproblémových držiteľov eh, legálnych zbraní, eh, ich môže potom vytlačiť na nelegálne trhy. A čo by eh, napokon bolo v podstate v rozpore so pôvodnými závermi tejto legislatívy. A naopak by to spôsobovalo zvýšené bezpečnostné riziko. Chcela by som vám položiť dve otázky. Nadviežem najskôr na kolegu Daltona. Či má komisia nejaké štatistické údaje o používaní bez, legálnych či nelegálnych zbraní pri trestnej činnosti. A ďalej druhá otázka. Už sa to totiž spomenula analýza jednotlivých členských štátov. Nakoľko mm, tieto body sú e, v súlade s úpravou v, v členských štátoch jednotlivo. Možno a nakoľko respektíve ktorý členský štát v tejto efektivite je príkladom aj ostatným. Ďakujem. Mr. Obermeier. Pán Obermeier. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem aj komisii za to, že predsa len prišla. Napokon už 18. novembra nám v krátkosti predložila svoje predstavy. Tieto veci je to podľa mňa trošku e, zmetočné. Chcela by som povedať vysvetlenie. Komisia sa vyjadra, že tu nejde o e, e, nezákonný obchod so zbraniami. A o čo tu teda ide? Dnes ste totiž uviedli konkrétne príklady nezákonného obchodovania so zbraniami. A chcete tomuto predsa zabrániť svojimi opatreniami, keď hovoríte o tom, že e, sa deaktivované zbranie e, napokon opäť ilegálne reaktivujú. Rozhodne nejde o legálne postupy, keď hovoríte o E, nelegálnom získovaní zbraní cez internet. E, ide tu o vojnové zbranie, automatické strelné zbranie. Toto všetko je v sektore nelegálnych zbraní. Myslím, že pri všetkých dobrých úmysloch by sme nemali vyhazovať dieťa aj z bodov zvaničky. Existujú totiž krajiny v Európe, napríklad Rakúsko, má veľmi vysokú mieru ochrany registrujú a povolujú a kontrolujú sa. Všetky podrobnosti nemusíme teda e, vynaliezať nič na novo, mali by sme len podporovať e, výmenu osvedčených postupov. Čo sa týka debirokratizácie, tvrdíte, že chcete zjednodušiť pravidlá pre signálové zbranie. Mm, prosím, vysvetlite mi, ako to má fungovať, ak totiž e, uvádzate povinnú registráciu pre polovnícke zbranie, to chápem tak je to u nás v Rakúsku. A ďalej nechápem, ako nechcete postihnúť tých nesprávnych, eh, teda športových strelcov a polovníkov. Aj toto mi prosím vysvetlite podrobnejšie. A ešte posledná vec. Je jasné, že mm, zostavovanie zbraní je síce veľmi pekné, ale ak eh, sa dnes aspoň trochu budete informovať, zistíte, že vo väčšine miest, väčších miest za 500 až 1000 eur získate automatické vojnové zbranie e, veľmi ľahko. Teda myslím, že by sme nemali postihovať tých nesprávnych a ešte e, k bodu OPR pri optimizácii skupín ja nechápem, prečo ste nepozvali niektoré zaujímavé skupiny, napríklad e, zástupcov európskych polovníkov e, a taktiež mimovládky, e, ktoré sa v tomto sektore angažujú. Prečo ste im nedali slovo? Pán Hala, aho, nech sa páči. Ďakujem. Žiaľ, v návrhu komisie niektoré body sú čiste ideologické a nejako neprispievajú k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu alebo k zvyšenej bezpečnosti a ktoré by negatívne mohli ovplyvniť eh, množstvo európskych občanov aj firiem. Konkrétne mám na mysli navrhovaný eh, zákaz niektorých poloautomatických zbraní na základe ich vzhľadu. Ako chcete zadefinovať, eh, či poloautomatická zbraň sa príliš podobá na automatickú zbraň? Toto sú zbranie, ktoré sa využívajú v pri rôznych športových e, streleckých aktivitách. 10 tisíce športových strelcov a polovníkov ich využívajú v Európe. Tieto zaregistrované poloautomatické zbranie sa veľmi zriedkavo využívajú pri zločinoch e, v Európe a takmer nikdy pri teroristických činoch. A nejako teda neohrozujú našu bezpečnosť. Okrem toho, poloautomatické športové zbranie, ktoré sa podobajú E, na e, športové zbranie, napríklad AK-74, sú špeciálne nastavené tak, aby nebolo možné ich zmeniť na automatické zbranie. E, čo však je veľký problém pri pašovaných poloautomatických zbraniach, ktoré sa veľmi dajú zmeniť na automatické, ako napríklad zbranie, ktoré boli využité pri parížských útokoch. Napríklad spoločné pravidla deaktivácie, taktiež definícia konkrétnych prvkov, ako aj spoločné označovanie a osvedčené postupy, aj výmiena. Toto sú prínosné návrhy. Myslím si, že e, stanovisko parlamentu, e, ktoré sa týka neobezvania slobody slušných e, občanov, by sa malo uplatniť a že hrozba terorizmu by sa nemala vyžiť ako zámienka príliš silnej reakcie, ktorá bude obmedzovať bežných občanov. Um, to by nemalo byť cieľom ani Európskej komisie, ani žiadnej inej európskej inštitúcie. Ďakujem kolega Shanefield je ďalší. Ďakujem. Som presvedčený, že v súvislosti so zbraňami, ktoré môžu byť eh, nebezpečné, je potrebné ich eh, právne upraviť, regulovať. Či sú už v rukách teroristov alebo iných zločincov. Ale musí sa to právne upraviť e, veľmi opatrne a rozumne. Inak totiž tento proces môže napokon byť kontraproduktívny. Mám dojem, že tu máme na jednej strane negatívne udalosti a reagujeme na ne tak, že zavádzame nové právne úpravy a často mm, táto nová regulácia neprinesie e, žiadny užitok. A toto sa žiaľ dá povedať o tejto situácii, pretože reštriktívna regulácia, tak ako v tomto prípade, obmedzuje možnosti trhu. Aký je teda rozdiel medzi legálnym a nelegálnym trhom? na legálnom trhu je predstava o konkrétnom výrobku, o tom, odkiaľ bol získaný, komu eh, sa predáva a tak ďalej na nezákonnom trhu, takéto informácie nie sú k dispozícii. Uzavretý trh, trh so zákazmi, znamená, že slušní občania napokon sa ocitnú v akejsi šedej zóne. Ja by som bol veľmi opatrný eh, pri definícii rozsahu pôsobnosti nariadenia. Chcem sa opýtať, opýtať komisie, či vykonala nejaké hodnotenie dopadov tohto nariadenia a či komisia vie, koľkých eh, ľudí sa bude táto právna úprava týkať v praxi a o akých užívateľov konkrétne pôjde a tiež aké podniky to postihne a akej hodnote mm, sú výrobky a zbrania, o ktorých tu hovoríme. A tiež nakoľko e, účinné budú tieto zákazy a v ktorých oblastiach. Či už ekonomicky, sociálne a tak ďalej. Pani Styler. Um, Ďakujem veľmi pekne. Vieme, že použitie strelných zbraní zločincami a teroristami predstavuje veľké nebezpečenstvo. Videli sme, čo sa udialo v Paríži a vieme, že návrhy komisie sú tu od roku 2008 a tu sa snažia v tomto návrhu riešiť tie nedostatky, ktoré sa identifikovali v roku 2008 Takže je naozaj veľmi dôležité vidieť, kde sú tieto nedostatky. A moja prvá otázka sa týka článku 4.4 z návrhu roku 2008, kde sa hovorí, že k 31. decembru 2014 majú e, členské štáty zabezpečiť fungovanie informačného systému, ktorý zaručuje oprávneným úradom prístup k informáciám moja otázka je, koľko členských štátov už implementovalo tento článok 4.4 a mali tam byť zaznamenané strelné zbrania ich typy 20 rokov. A myslíme si, že je to veľmi dôležité, aby sme to mali a aby sme vedeli, ktoré členské štáty to nerobili a tie by bolo treba vymenovať. Pokiaľ ide o lovecké zbranie, ja nevidím nič, čo by malo vplyv na článok 12.2. A ja sa chcem spýtať, koľko polovní, polovníkov EÚ používa kalašníkov. To by ma naozaj zaujímalo. A teraz o tých spiatočkách. To je veľmi dôležité, aby aj toto bolo e, v rozsahu pôsobnosti. To sa e, zabudlo v roku 2008. Ide tu totiž o zbranie, ktoré majú e, e, ktoré sa dajú ľahko konvertovať, takže treba to riešiť. A ďakujem vám veľmi pekne a navrhujem, aby každý z vás išiel na policajné stanice, a hovoril s ľuďmi na policajných staniciach, aby ste vedeli v reáli, s čím sa stretávajú. Ďakujem. Nikola, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Už sa tu povedalo veľa, ale ja by som chcel zdôrazniť niektoré veci. Myslím si, že je dobre, že v návrhu komisie sa hovorí o zákonných zbraniach Možno, že je to troška násilné, keď to spájame s bojom proti terorizmu, ale mám veľký problém, máme aj veľký problém s trhom s legálnymi zbraniami a mali by sme byť hrdí a potrebujeme mať prísne eh, opatrenia, aby sa zbranie nepoužívali zbytočne. Myslím si, že je tu veľmi zaujímavý návrh, pokiaľ ide o vysledovateľnosť, a najmä pri online nákupe zbraní a súvisiacej munície. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé, ale nebude sa to veľmi ľahko upravovať z právneho pohľadu. E Venovali sme veľkú pozornosť tejto otázke legálnych a nelegálnych zbraní. Predsa nechceme, aby sa zbranie dostali do zlých rúk, do rúk teroristov. Musíme použiť tú, využiť túto snahu na dosiahnutie eh, harmonizácie a venovať sa niekedy možno aj iným otázkam, napríklad spravodajské informácie, A mohli by sme využiť ďalšie nástroje, ktoré majú dopad na boj proti terorizmu. Musíme pozorne sledovať aj rizika, o ktoré tu ide. A mám tu na mysli aj tie skupiny, na ktoré táto legislatíva bude mať veľký dopad, ako sú športovci vystrelci alebo polovníci. Je dôležité, aby komisia veľmi jasne sformulovala tieto veci a je tiež dôležité pamätať na ďalších ľudí, ako sú rôzni zberatelia a podobne. Ja si nemyslím, že teroristi používajú zbranie z 18. storočia na svoje útoky. Takže musíme mať správnu spoluprácu, keď ide o zákonné zbranie a taktiež musíme zabezpečiť aj penalizáciu. Pán Macola, ďakujem. Súhlasím s tým, čo povedali moji kolegovia. Potrebujeme veľmi jasné pravidlá, ktoré majú logické ciele a súčasne potrebujeme lepšie kontrolovať nezákonné obchodovanie so zbraniami. Momentálne je tu tento trh, ktorý je legálny na našom, e, na našom trhu potrebujeme mať aj prísne pravidla pre muníciu. Ako už kolegovia povedali, musíme sa pokúsiť zabrániť nesprávnej interpretácii pravidiel a je dôležité, aby si naši občania nemysleli, že je to reakcia na to, čo sa stalo v Paríži, e, pretože toto nebude riešiť zločincov. My predsa vieme, ako ľahko títo zločinci sa dostanú k zbraniam, ktoré nie sú vysledovateľné a veľmi ľahko ich využívajú pre trestné činy a súčasne musíme byť opatrní a musíme mať aj prehľad o tom, ako to pôsobí, naš, bude, aký dopad to bude mať na športovcov a podobne. Ja som dostal viacej sťažností e-mailom a otázok, ktoré poukázali na to, že sú tu rôzne obavy s tým, ako to bude fungovať a aký dopad to bude mať na ľudí, ktorí pracujú s týmito zbraniami ako súčasť svojho hobby alebo napríklad pre zberateľov. Takže chcem sa pridať k tým, ktorí sa pýtajú komisie, v súvislosti s týmto e, návrhom a chcem sa spýtať, či hovorili aj s rôznymi predstaviteľmi zastupujúce tieto skupiny. Pani predsednička, ako sme povedali, e, v tejto súvislosti je, tu panuje veľká neistota. Ide nám o to, aby sme netrafili, nes, tých, ktorých sa to nemá týkať. Čo je nezákonné, je nezákonné. A ide o to, že to, čo je legálne, sa môže ľahko stať nezákonným alebo nezákonne zneužívať. Máme nariadenie, máme smernicu, máme správu komisie a to nemusím opakovať. Moja otázka na to, aby sme to tu zjednodušili, je, že teraz začína debata vo výbore len. Toto nie je koniec, to je len prvá informácia. A tá už niečo jasne ukázala, ale pre túto debatu potrebujem nasledujúce veci vedieť. Chcem vedieť, aký je tento návrh a aké má, aký má dopad na členské štáty a na ich prá- na existujúce právo. Máme totiž rôznu kvalitu zákonov v členských štátoch. A po druhé, rád by som vedel, aký dopad to bude mať na polovníkov, zberateľov a športových strelcov. A po tretie, musíme vedieť, aké obmedzenia zákonnej e, držby zbraní budú existovať pretože to sú tie tri hlavné oblasti, o ktorých sa stále hovorí. A preto chcem požiadať e, sekretariat výboru, aby tie e-maily, ktoré dostali poslanci, zhrnuli a postúpili komisii, aby sme na začiatku debaty mohli mať jasnú debatu a aby sme odpovedali na konkrétne otázky a aby sa tu na urobila také zoskupenie otázok podľa kategórie a komisia by na ne odpovedala. Potom by sme mali naozaj dobrý základ pre našu debatu v pa- parlamente. Kenes? Ďakujem. Nebudem opakovať, čo sa už kolegovia pýtali, ale mám inú otázku Vždy počujeme, že um, legislatíva má vychádza zo štúdia analýzy. Máme túto správu, ktorá vychádza z ročnej hodnotiacej štúdie a v tejto štúdii sa nezak- nezišli, nezistili žiadne problémy s, e, so špecifikáciou vlastníctva. A ke, takže tu vidíme určitý rozdiel medzi štúdiou a návrhom komisie. Takže sa chcem spýtať, z čoho ste vychádzali? Ja mám len krátku malú pripomienku. V roku 2008 moji kolegovia čítali túto, pripravovali túto smernicu a v konečnom znení sa hovorí, že komisia v súlade s postupom vydá spoločné usmernenie o štandarde aktivácie a o metodách aktivácie, aby aktivované strelné zbranie a tak ďalej. Či, takže to bolo v roku 2008 a v roku 2015, o 7 rokov neskôr, konečne vyšli tieto usmernenia. Takže ja predpokladám, že moji kolegovia budú chcieť byť lepšie informovaní o tom, čo schvália, aby zabezpečili, že tam, kde sa žiada akcia, sa aj urobí a že ten jazyk je naozaj jasný. V svojom pôvodnom vyhlásení hovoríte, že to nebolo vašim úmyslom zakázať poloautomatické zbranie, pretože tie, ktorí boli povolené v kategórii B, budú povolené, ale mne to nie je zatiaľ stále jasné v tomto jazyku, ktorý je pre mňa mojim vlastným jazykom. Takže mne sa zdá, že tamto slovo, ktoré sa podobajú, tak ako je to použité, je veľmi subjektívne a mohli by sme to zlepšiť tým, že sa pozrieme bližšie na to, čo sledujete a pokúsime sa nájsť nejaké lepšie znenie a formuláciu, aby sme mali jasno, že čo sú deaktivované zbranie a čo sú nezvratne, ne, e, nezvratne neoperatívne alebo nefungujúce. A toto si musíme ujasniť. Takže môže komisia teraz urychlenie reagovať ale myslím si, že budeme chcieť ešte o tom viacej hovoriť, takže uvidíme aj s koordinátormi, na čom sa ďalej dohodneme. Ďakujem. Budem veľmi stručný, pretože čas beží. Keď hovoríme o legálnych zbraniach, tak 10 tisíce ľudí bolo zavra- zabitých minulý rok v pomocou legálnych zbraní v Európe. Takže to je skutočný problém. Keď si pozriete niektoré teroristické útaky, tak nepoužívali nezákonné zbranie, používali zákonné zbranie. Takže je to skutočný problém. Nehovoríme o niečom, čo je úplne umelé. Po druhé, máme tu na návrh pre rôzne štúdie s rôznymi aktérmi. Je to výsledok dlhého procesu. A je pravda, že to načasovanie bolo e, urýchlené tým, čo sa udialo. Po tretie, pre polovníkov sa nič nezmení. Text zostáva rovnaký, nezmenený. A keď si pozniete prílohu 1, tak v prílohe 1 uvidíte, že tá kategória ktorá je kategóriou C, tá vôbec nie je ovplyvnená týmto návrhom, takže nič sa nezmení. Pokiaľ ide o kategóriu B, ktorú používajú aj polovníci, ale aj športoví strelci, napríklad zoberme si číslo 3 kategórie B, to je a, e, to podlieha autorizácii, tam, pardon, 4, tam môžete použiť poloautomatické dlhohlavňové zbranie a tak ďalej a tak ďalej. To všetko, ktoré má jedna guliek. Takéto zbranie nepodliehajú návrhu komisie, takže športoví strelci môžu aj naďalej pokračovať v svojom športe. A teraz k tomu, čo povedala predsednička. To, čo my zakazujeme, sú poloautomatické zbranie, ktoré sa podobajú automatickej zbrani alebo automatickému mechanizmu. Je pravda, že slovo podobajú sa je vágne. Možno to je niečo, to je predsa proces diskusie s parlamentom a členskými štátmi. Budeme sa snažiť nájsť, môžeme sa snažiť nájsť lepšie znenie, ale to, čo my máme na mysli, je, že poloautomatický kalašníkov, ktorý sa môže použiť na zabíjanie ľudí, a ak mi poviete, že športoví strelci a polovníci používajú tieto zbranie, máme problém a nesúhlasíme. My nehovoríme o týchto zbraniach, takže keď si pozrieme tieto, tak poloautomatické kalašníky sa dajú veľmi ľahko zmeniť na plnoautomatické. Na internete je všetko. Takže o to tu ide a naozaj my chceme to, aby e, sme postihli tieto zbranie a neviem teda naozaj, či ich používajú športovci a polovníci. Ešte k tomu, čo sa tu povedalo, ale to veľmi stručne, zatiaľ nie sme tak ďaleko. Členské štáty sú teraz ochotné si viac vymieňať informácie, čo je krok vpred a potom ešte niekoľko o tejto veci o deaktivácii my chceme vyjasniť túto situáciu a urobili sme to vykonávacími opatreniami, ktoré sme prijali pred niekoľkými týždňami. Teraz prestanem, lebo viem, že je to dlhý proces. Chcem požiadať sekretariát, aby pripravil súhrn toho, čo sa tu povedalo. A okrem toho, budeme ešte s koordinátormi riešiť, ako najlepšie postupovať vpred pri tomto e, spise a ako som už povedala na začiatku, e, poslanci dostanú príležitosť na to, aby sa vyjadrili a predložili pozmenujúce návrhy k tejto téme, k tomuto spisu. Ďakujem veľmi pekne. to give us a presentation on the state of play. Of Teraz prezentácia k, k, k e, onlineovému mimosúdnemu riešeniu sporov. Would you like to start? Chceli by ste už začať? Ešte ja idem do, 30, e, e, do 40. Um, hello, Madam Chair, I can start. Dobrý deň, pani predsednička, môžem začať? Ďakujem. Vážení poslanci, sme tu druhýkrát, čo sa zaoberáme touto problematikou, aby sme vám ukázali, ako ďaleko je platforma ADR online. Čas spustenia sa približuje a mali by sme byť hotoví 9. januára 2016 už sme urobili prezentáciu pre členov tohto výboru Dneska by sme vám chceli povedať, ako veci vyzerajú a ako e, sme sa ďaleko dostali. E, ja sa pokúsim hovoriť rýchlo, lebo viem, že čas nehrá našu úlohu. Takže toto sú posledné údaje, ktoré sme tu napublikovali v septembri. A to je to, čo si myslia spotrebitelia a predajcovia, keď sa hovorí o alternatívnom riešení sporov na digitál, jednotnom digitálnom trhu. My si myslíme, že je to užitočný nástroj, pretože jeden z problémov spotrebiteľov pri cezhraničnom styku je že majú problémy a nevedia, ako ich vyriešiť a nevedia, či sa im to podarí vyriešiť, najmä ak obchodník je v inom členskom štáte sa preto, že ide o malé sumy a nechcú, nestojím to za to, boja sa dlho problém, dlhého trvania riešeniu. Takže posledné údaje, ktoré tu máme z tejto scoreboard, ukazujú, že 5% si myslí, že ľahko sa to dá riešiť cez ADR a e, 70% vyjadrilo spokojnosť s použitím. Problém je ale, že obchodníci si neuvedomujú túto alternatívne riešenie sporov a niektorí sú pripravení to riešiť, ale 15% si myslí, že to nie je k dispozícii v ich odvetví a preto to nepoužívajú. Takto vyzerá celkový obraz. Viete, aký je ten právny rámec, o tom sme už hovorili v minulosti. Najprv máme ten balík, to je smernica o mimosúdnom riešení sporov alternatívnom riešení spolu, ktoré sa majú transponovať do júla tohto roku. A pre, každý, pre každé odvetvie obchodu máme príslušný orgán a druhou súčasťou balíka je nariadenie o platforme na online riešenie takýchto sporov mimosúdnou cestou. Je to vo všetkých jazykoch, v členských štátoch, prevádzkuje to komisia, zriadila to komisia a sú tam aj poradcovia, ktorí budú radiť alebo radia vo všetkých členských štátoch. Čo bude výsledkom, prínosom tohto balíka? Myslíme si, že to bude nová kultúra riešenia sporov, rýchle, jednoduché, lacné Myslíme si, že keďže máme teraz kritéria v smernice, ktoré hovoria o tom, čo musí ktorý subjekt plniť, budeme mať celkový kvalitný systém, bude pomáhať spotrebiteľom riešiť svoje nároky, e, domáhať sa nápravy a myslíme si, že to pomôže aj obchodníkom a dosiahneme ciele jednotného trhu. Toto je, kde sme dnes, v niečom meškáme, zatiaľ 14 členských štátov dokončilo transpozíciu smernice a niektoré len čiastočne. Osem členských štátov to urobilo čiastočne a chceli by do konca januára implementovať smernicu. Ale chcem povedať, že toto nie je až taký zlý výsledok, pretože zvyčajne členské štáty po, po uh, konečnom termíne potrebujú ešte vždy veľa času, takže my tu vidíme, že nielen transponovali, alebo už dokonca notifikovali orgány pre mimosúdne riešenie sporov. Máme niekoľko členských štátov, ktorým sa to nepodarí do marca 2016 z čiste legislatívnych alebo parlamentných dôvodov, pretože majú voľby v svojej krajine alebo legislatívne orgány ešte neboli nominované, takže je tu malý počet krajín, ktoré nebudú hotové. Ale my dúfame, že do leta to bude hotové. Takže lehota bola stanovená na deň, kedy bude spustená platforma pre online riešenie sporov. To bol v praxi trochu problém, ktorý my sme anticipovali a požiadali sme členské štáty, aby oznámili pani komisárke, e, ako to bude, teda pred tým oficiálnym dátumom a väčšina členských štátov teda um, sa aj to podarí pred koncom lehoty. Takže aký je stav platformy ODR alebo RSO? Viete, že sme už pripravili všetky technické podmienky. Lehota končí v januári. Avšak platforma nemôže fungovať, pokiaľ nebude prepojená s, eh, s subjektami alternatívneho riešenia sporov. A bude postupné pokrytie eh, dostatočné pokrytie na začiatku roka 2016. Je treba všetkým pripomenúť, že legislatíva ich zavezuje na svojich webových stránkach eh, odkazovať na eh, platformu online riešenia sporov a taktiež tam pridať pre, internetové prepojenie link. Čo sa týka spustenia, tak tá lehota končí 9. januára, ale ako som povedala, neočakávame, že členské štáty budú pripravené, preto uvažujeme <laughs> o odložení spustenia platformy na 15. februára, pokiaľ bude všetko prebiehať dobre, pretože do tej doby e, očakávame, že bude mať dispozícii kritickú masu členských štátov, ktoré budú pripojené k systému. Asi 20 členských štátov očakávame, že už bude online. Je veľmi dôležité, keď spotrebiteľ príde online riešiť spor, tak aby nebol sklamaný že ten spor sa odohral, odohráva v nejakom členskom štáte, ktorý nie je ešte pripojený na systém. Takže preto asi posunieme spustenie na 15. februára. To ešte nie je o toľko. A vtedy platforma bude k dispozícii všeobecnej verejnosti. No a 9. januára určite spustíme testovacie programy s príslušnými subjektami, aby sme zaručili, že potom až platformu spustíme, že bude dobre fungovať. No a my e, budeme taktiež diskutovať s Európskym parlamentom o tejto otázke. Je treba komunikovať medzi sebou naprieč Európa, aby všetci o tom vedeli. Takže to oficiálne spustenie bude e, posunuté na 15. februára, ako som povedala. Ako platforma funguje? Už sme ju e, v IMKU testovali, ale toto je posledná prezentácia platformy je nakonfigurovaná tak, že je tam e, spotrebiteľ, ktorý tam podá žiadosť, potom je tam obchodník, ktorý zareaguje, potom príslušné e, ale subjekty do riešenia sporov, ktoré sa budú zaoberať tou sťažnosťou a na záver e, potom sa to celé musí vyriešiť a vydať nejaký výsledok. Takže je to posunuté E, tomu orgánu ale tam do riešenia sporov. Tam vidíte tie štyri obrázky a nakoniec teda výsledok, to je ten štvrtý. Takže takto vyzerá e, forma alebo formulár pre stiažnosť. Na e, úvod tam sú, sa musia uviesť detaily alebo údaje obchodníkovi. Takto vyzerá ten formulár, toho vidíte. Pokiaľ obchodník je v systéme, tak tam vyskočia automaticky údaje a potom až platforma bude fungovať, tak to pôjde rýchlo. Potom spotrebiteľ musí popísať svoju stiažnosť, čo si kúpili, koľko to stalo, aký problém mali. A na záver poskytnúť kontaktné informácie sami na seba. Po vyplnení formuláru môže byť stiažnosť podaná a potom sa to dostane k obchodníkovi. Takže veľmi rýchly a efektívny postup. Toto dostane obchodník, dostane oznámenie, bola na vás podaná sťažnosť, prejde si formulár sťažnosti a musí sa rozhodnúť, teda musí súhlasiť s tou sťažnosťou a potom môže poskytnúť svoju verziu udalostí a to potom sa dostane naspäť k spotrebiteľovi. Je to celoeurópsky systém. Takže niečo sa spotrebiteľ a obchodník e, dohodnú, tak potom je celá vec posunutá subjektu alternatívneho riešenia sporov. Preskakuje mi to, prepačte. Neviem prečo. Niekedy to funguje a niekedy nie. Tak toto vyzerá tá obrazovka, ktorú uvidí eh, orgán alternatívneho riešenia sporov. Obdržia verziu obchodníka aj spotrebiteľa ohľadom toho sporu. Sú tam rôzne funkcie na, eh, na teda spracovanie celého prípadu, potom eh, teda dopadne rozhodnutie a je zaslané stranám sporu. Takže tu je tá obrazovka. Je tam ponúknutá pomoc obom stranám sporu, vrátanie cezhraničných domácich prípadov, pokiaľ členské štáty sa nerozhodnú to e, obmedziť úlohu orgánov. Takže takto vyzerá platforma, chceli sme sa to podeliť s vami. Viete, že sme ju otestovali so všetkými zúčastnenými stranami dvakrát, teraz tu v Bruseli a raz virtuálne. Takže ľudia z celej Európy to v rôznych scenároch a v úlohách spotrebiteľov alebo obchodníkov to testovali a bolo to úspešné. Po prvom teste sme potom e, vzali do úvahy všetky pripomienky a toto je finálna verzia platformy. Vzali sme do úvahy všetky pripomienky expertov, dostali sme pozitívne, jednu spätnú väzbu. Je to veľmi ľahké na používanie a dúfame, že až budete sa vyjadrovať v platforme, tak povede to isté. Sme pripravení vám to ukázať, kedykoľvek si to budete želať v januári pred tým oficiálnym spustením 15. Eh, februára. Eh, takže toto bol veľmi rýchly prehľad. Dúfam, že bol dostatočne rýchlo, bo povedali, že nemáme dosť času a teraz čakám na vaše otázky. Ďakujem za túto obsiahlu prezentáciu. Oceníme prácu, ktorú ste odvedli na realizácii tohto projektu. Takže dozdávam slovo kolegom, kto by sa chcel niečo opýtať. Nevidím nikoho. Alebo ja osobne mám otázku, pokiaľ môžem. Členské štáty alebo veľmi uh, ste veľmi uh, veľkorysí, pretože my ste chceli, aby tu všetky členské štáty stili do, tej, do konca lehoty, ale pýtam sa, aké sú tam hlavné prekážky? Je to napríklad, že je treba zaviesť v členských štátoch príslušné systémy. A ma zaujímalo, ako to vyzerá. Určite komisia odvedla veľký kus práce a hovorili ste o tých 20 členských štátoch a my ste chceli, aby to fungovalo všade. Veľmi dobrá otázka. Nuž, ako ochrancovia zmluvy, tak sme povedali, sme zaslali všetkým členským štátom list, na ktorý všetky odpovedali. Ukázalo to, že berú toto cvičenie veľmi zodpovedne. Jednou prekážkou bolo to, že koniec lehoty súhlasil s dátumom spustenia platformy pre subjekty alternatívneho riešenia sporov. No a členské štáty museli vziať do všetky kritériá a museli zaviesť do E, praxe tie e, subjekty, ktoré v mnohých prípadoch vôbec neexistovali, takže museli vytvoriť. Ďalej tam boli členské štáty, kde prebiehali voľby, mali tam legislatívne otázky, takže tam to nebolo možné na čas. Takže mali veľmi objektívne dôvody, ale napriek tomu si myslíme, že bude mať k dispozícii tú kritickú masu v polovici februára a všetkých potom zapojených už do začiatku leta. Ďakujem. Pokiaľ už sa žiadny ďalší kolega nechce vyjadriť, tak poďakujem komisii za prezentáciu. Bola veľmi napomocná. A tým pádom naše stretnutie je na konci. Po štvrtok o 9. do 12.30 máme ďalšiu schôdzu. Ďakujem a teraz budú zasadať koordinátory.